So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na sedení nášho výboru. Máme tu Karla Schlütera, ktorý sa stal opätovne otcom. Mu gratulujeme. Som rád, že tu priniesol so sebou aj svoje dieťa. Karol povedal, že pokiaľ ten malý bude pokojný, ostane tu s nami a keď už nebude pokojný, tak pôjde s ním von. Dobre? Takže náš program. Je niekto proti predloženému programu? Vidím, že nie. Oznámenia predsedajúceho. Tomu sa budem venovať neskôr. Bod 3. Schválenie zápisníc zo schôdze ktoré sa 23. februára ak nebudú žiadne námietky, tak považujeme text za schválený. A teraz bod 4, dôležitý bod nášho zasadania. Srdečne tu vítam komisárku pre aktivity, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, Connie Hedegaard. Srdečne vás vítam na našom výbore. My sme sa stretli pri vypočutí. Medzi tým prešlo niekoľko mesiacov a vy pracujete na téme, ktorá veľmi zaujíma náš výbor. Medzi tým sme mali 31. január, kde bolo zasadanie OSN, potom v Bone bolo stretnutie na administratívnej úrovni, potom v júni bude konferencia v Bone. Nás samozrejme zaujíma aj to, akým spôsobom koná Európska únia, aké sú tam prísľuby aj v oblasti financií a samozrejme nás zaujíma aj situácia pri ochrane klímy, zaujíma nás možnosti v oblasti obmedzovania emisí plynov. Dobre, skrátim to, srdečne vás vítam v našom výbore a máte slovo na popis situácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda poslankyne, posla, poslanci, som rada, že som mohla prísť medzi vás. Je to veľmi inšpirujúce. Pre všetkým to, že nemôžem prezentovať aj veci, o ktorých chcem hovoriť, ale som veľmi zvedavá aj na vaše príspevky. To znamená, že aby to bola dvojstranná komunikácia. Preto nechcem hovoriť veľmi dlho. Začala by som tým, že budem prezentovať tie hlavné prvky pracovného programu Komisie 2020, za ktorý ja som zodpovedná. Máme teda tú stratégiu 2020, ako viete. Tá získala širokú politickú podporu tohoto parlamentu a väčšina častí tohoto programu bola podporená summitom rady uplynulý mesiac. Sú tu viaceré iniciatívy, ktoré sa týkajú napríklad výskumu, to sú veľmi dôležité témy, dôležité, aby rast bol zelenejší, dôležité, aby sme mali efektívnejší pri zdrojoch, aby sme emitovali menej emisí CO2 v najbližšom desaťročí. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, dôležitý výsledok a podľa mňa je to veľmi zásadné preto, lebo e, táto iniciatíva môže so sebou priniesť ďalšie v najbližších rokoch tie cieľe, ktoré sme si stanovili v najbližších rokoch, aby sme odpojili hospodársky rast od využívania energií a zdrojov a musíme znižovať naše emisie skleníkových plynov, musíme vytvárať nové pracovné miesta a musíme posilniť eh, energetickú bezpečnosť Európy. Viacerí z vás na vypočutí počuli, že toto je veľmi dôležité, dôležité to prepojiť. To znamená, že máme tu tri také účely, ktoré sú v rámci jedného. To znamená, že keď chceme riešiť klimatické zmeny a bojovať proti ním, zároveň sa musíme zameriavať aj na energetickú bezpečnosť a na rast a na konkurencieschopnosť. To musí byť taký celkový cieľ. Tieto ciele môžeme dosiahnuť spolu, ak to bude politická vôľa. A je to cieľ, ktorý musíme dosiahnuť, ak Európa chce byť konkurencieschopná, chceme vykonať tú e, revolúciu v oblasti nízkych emisí, ale musíme byť zároveň veľmi úprimní a musíme povedať jasne, že všetky veľké ekonomiky chcú investovať do zelenej ekonomiky, lebo to je vec budúcnosti. Spomeniem jeden príklad. Ak si vezmeme ten plán na obnovu konjunktúry. Keď zoberieme, čo stanovila Čína, USA a Európska únia, tak je to veľmi zaujímavé. Čína má najväčší program a je tam je to v objeme asi 230 miliard dolárov, potom USA 80 miliard dolárov, to budú investovať do čistých energií a potom kde je Európska únia, keď si zoberiete to číslo, ktoré máme my, z tých najväčších štátov, členských štátov, a keď si pozriete to, čo dala k tomu Európska komisia, tak je to okolo 25 miliard dolárov, takže v takomto pomere to je. Takže je tu veľká konkurencia, konkurencia. To znamená, že musíme sa opierať o našej politike, musíme posilniť naše líderstvo a musíme sa snažiť vytvoriť, dosiahnuť, aby sme boli e, región na svete, ktorý najlepšie chráni klímu. Toto je veľmi dôležité. Ako isté viete, naši pracovníci a ja pripravujeme dokument o tom, ktorý hovorí, že keby sme do roku 2020 znížili emisie o 30 a keby sme mali výsledky. A vidím, že už viacerí z vás s tým súhlasia. Hospodárska kríza znížila emisie a znížila aj ceny uhlíka. V rámci týchto okolností si musím povedať otázku, akým spôsobom Európa môže podporiť udržateľný rast, vytvoriť nové pracovné miesta a znižovať našu závislosť na dovezených energiách. To, že my analizujeme situáciu, to neznamená, že hneď ako prídeme s oznámením, tak okamžite príjmeme rozhodnutie. Nie, to nie je účel. Ja si myslím, že ale musíme vedieť, že ak chceme byť ambicioznejší ako tých 20%, čo by to znamenalo, čo by to stalo, aké by to mali dopady, aké, a ako by to ovplyvnilo jednotlivé sektory a tak ďalej. Toto je účel toho oznámenia, ktoré plánujeme, ktoré plánujeme výjsť 11. júna pred zasadaním Rady ministrov životného prostredia a pred radou v júni. V tejto fáze nemôžem ja spomenúť nejaké veľmi detailné čísla, asi máte preto pochopenie. Tie výsledky našich analýz ale poukazujú na to, že ak by sme chceli dosiahnuť 30 tak z technického hľadiska by to bolo udržateľné aj z hospodárskeho hľadiska by to bolo možné. Chcela by som spomenúť vlastne, aké informácie budú v tom oznámení, keď ho zverejníme. Pred dvomi rokmi, keď sme rozhodovali o energetickom a klimatickom balíčku, tak sa tak bol tam názor, že ak by sme mali tých 20 do roku 2020 by náklady boli 70 miliard eur. Dnes vieme, keďže tu máme krízu, tak je to celé jednoduchšie a zároveň je lacnejšie dosiahnuť e, toto zníženie o 20 Boli to názory, že je to možno iba jedna tretina. Samozrejme sú to predbežné čísla, ale hovoria, že je to asi o tretinu lacnejšie dosiahnuť ten cieľ 20 ako to bolo pred dvomi rokmi. A keď sa zohľadne ďalšie možnosti, tak vidíme, že tých 30% je ľahšie dosiahnuť. Ide o to, že možno to nebude celé také drahé, ako sa niektorí obávali, aby sme teda išli na ten cieľ 30%. Keď sa opierame o tie poznatky, ktoré máme teraz, a po kríze, takže teraz to vyzerá lepšie ako pred pár rokmi. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležitý poznatok. Neznamená to, že je to veľmi jednoduché dosiahnuť 30%, ale podľa môjho názoru by sme sa mali zamýšľať nad tým, že na základe krízy a tých cien, ktoré tu máme, by sme mali byť ochotní investovať rovnaký objem peniazy ako pred dvomi rokmi a takto by sme dosiahli nie 20%, ale niečo vyše 20 Takže to je celá tá úvaha za tým a chceme na tom pracovať a chceme to jasne vyjadriť v oznámení. Dovolte, aby som ešte spomenula ďalšie veci. Samozrejme, budeme sa za, zaberať aj ďalšími opatreniami, ktoré sa týkajú klimatického a energetického balíčka. Tu pôjde aj o tie aukcie emisných certifikátov, certifikátov budeme sa zaoberať jednotlivými sektormi, carbon leakage a referenčnými hodnotami a budeme sa zaoberať aj celkovo to maximálne hranicou do roku 2013. Potom je tu ďalšia iniciatíva, to bude ten dôležitý prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku do roku 2050 a to, čo sme oznámili v rámci stratégie po Kodani, čo sme verejnili v marci, tak sú tu určité mílniky, ktoré musíme dosiahnuť na našej ceste k roku 2050 a preto musíme vedieť, kde budeme v roku 2030, aby sme vedeli, či ten prechod 2050 bude taký plynulý, alebo vlastne, či to bude zložité dosiahnuť tieto ciele. Dovolte, aby som ešte povedal, že pripravujeme na budúci rok také rozsiahle oznámenie, ktoré sa bude týkať stratégie na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a zmierňovanie vplyvov sa bude týkať ďalších politík EÚ, ako aj finančných nástrojov. A to bude dôležité, aby klíma sa dotýkala všetkých oblastí politiky, napríklad aj polnospodárstva, fyzického rozvoja, zdravia a tak ďalej. Takže toto bude celko, budú celkové také kroky komisie v tejto oblasti a je to stratégia do roku 2020. Sú tu určite kroky, ktoré musíme vykonať v oblasti dopravy, energetiky, ako aj zdaňovania. Znižovanie emisí CO2 v doprave to je veľmi dôležité, ak chceme, chceme splniť naše dlhodobé ciele, ak chceme obmedzovať emisie o všeobecnosti, ak budeme pokračovať tak ako doteraz. A tu DG Klima si pozreli situáciu, ako aj odhady a vychádzajú z toho, že do roku 2050 sa objem dopravy zvýši asi o 30 To znamená, že v súvislosti s iniciatívou Efektívna Európa v rámci stratégie 2020 je dôležité sa zamerať na bielu knihu, ktorá sa zverejní v tomto roku a tam budú návrhy, ktoré sa budú týkať modernizácie dopravného sektoru, zvýšia efektivitu a znížia zásahy na životné prostredie. Samozrejme, nestačí sa iba pozrieť na dopravu, je dôležité e, odborovať uhlík všade. Ale vplyv dopravy je veľmi veľký a preto z tohoto budeme vychádzať pri iniciatívach, ako som povedala, na vypočutí. Budeme sa zamýšľať ďalšími a krokmi a aktivitami. Budeme hodnotiť situáciu neskôr a uvidíme, k akým výsledkom budú viesť jednotlivé iniciatívy. Tento rok sa začnú diskusie ohľadne finančného výhľadu. Ja spravím všetko preto, aby som zabezpečila to, aby sa plne zohľadnili klimatické zmeny, prispôsobenie ich zmierňovanie a bude dôležité, aby klíma bola súčasťou všetkých politík. Čo sa týka iniciatív na znižovanie emisí CO2, pričom viem, že vy o tom tiež diskutujete. Dôležité je znižovať emisie v rámci cestnej dopravy. Toto veľmi významne prispie k tomu, aby členské štáty mohli naplniť svoje cieľ do roku 2020 rámci toho rozhodnutia zdieľaní záťaže. Tu je určité zníženie o 5% v niektorých sektoroch. Ja viem, že tu boli otázky, ktoré sa týkali udržateľnosti a fungovania, ako aj časového hľadiska a to, ako som mal dosiahnuť cieľe 2014, 2016, 2020. A ja som mala možnosť diskutovať o tomto v s viacerými z vás. Tie čísla sú ambiciózne, ale my si myslíme, že je možné ich skutočne dosiahnuť, ako aj a, a keby sme to nenavrhovali, ne, neboli sme o tom presvedčení e, a ne, nevymysleli sme si to, opierame sa o skutočne seriózne analýzy. Dôležité je, aby výrobcovia na európskych trhoch boli konkurenceschopní a aby zvyšovali svoju efektivitu, aby sa zvyšovala efektivita v oblasti palív. Toto je veľká príležitosť a ja samozrejme dúfam, že európsky výrobcovia pôjdu to cestou ako prvý. Keď sa zvýši efektivita, tak je dôležité, že majiteľ takéhoto auta dodávkového typu, ak, bude, ak budú fungovať efektívnejšie, môže ušetriť mnoho peňazí ročne. Máme tu určité údaj z roku 2007 a vieme, že, tento priem, že priemysel sa, sa pri, pripravuje. Ciele do roku 2020 sú veľmi dôležité pre prípravu na ďalšie 10 ročie. Sú to externé analýzy, ktoré hovoria, že je to realizovateľné, ako aj hľadiska nákladov realizovateľné. Samozrejme chápeme, že priemysel má určité obavy a vieme, že určit, určitá aktualizácia hodnotenie bude roku 2013. Toto je nevyhnutné a ja by som chcel apelovať na tento výbor ako Európsky parlament ako celý, aby dostal ambiciózny tak ako sa to plánovalo. Keď už hovoríme o autách, chcela by som využiť túto príležitosť a chcela by som vám povedať, že komisia zajtra bude schváľovať oznámenie európskej stratégii pre čisté a efektívne vozidlá. Toto bude prezentovať komisár Tajány. A chcela by som z tohoto oznámenia spomenúť jednu vec, si to som veľmi rada, že táto stratégia je veľmi dôležitá a máme tu návrh, kde budeme navrhovať emisie CO2 a spotrebu a to sa bude týkať aj ťažkých nákladných vozidel. Na záver by som chcela povedať niečo o medzinárodných rokovaniach. Ak budete mať záujem, sa môžeme potom tomu venovať detaľnejšie. Predseda Barozo ma poprosil, aby som v marci e, spravila taký výhľad. Ja som navštívila viaceré, viaceré štáty. Rokujeme napríklad s Africkou úniou, mali naštívať napríklad Bangladeš a ja mám dojem, vychádzajúc z konferencie hlavných ekonomík sveta, mám pocit, že to, čo sme navrhovali, získava podporu. Na záver by som chcela povedať, že to neznamená, že by sme nemali byť pripravení na Cancún ambiciozni. Je tam množstvo vecí, o ktorých by sme mali rozhodovať v Cancúne a dôležité je si uvedomiť, že bude tam jeden veľký problém, a síce, že bez ohľadu na to, čo sa dohodneme, ako to premeniť do právne záväzného rámca. Viete, že Európska únia v tomto nie je problém, my sme podpísali Kyoto, my sme to podporovali, my sme naplnili cieľe, my nie sme tým problémom. Ale sú tam ďalší signatári, ktorí majú na celú vec iný názor. A preto si myslím, že je dôležité byť praktický, zamerať sa na obsah, dohodnúť sa na, na ňom a potom možno bude jednoduchšie sa zhodnú na tej právnej forme. Takže to sú tie kroky teraz. My sa stretneme v Bone v máji, v júni na úrovni negociátorov, ale v budúci týždeň ministri sa prvýkrát stretnú v širšom kontexte a ja by som chcela apelovať na každého, aby sa zamerali na obsah a nie na, tak, nie na samotný proces, lebo to je veľmi dôležité pre medzinárodné rokovanie. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kommissarin für diese... Ďakujem pekne, pani komisárka, za tieto aktuálne informácie o tom, čo sa momentálne deje. Karl Schütter äh, junior sa už vyjadril. Äh, akurát nie je jasné, že či to bolo z jeho strany áno, nie, alebo, alebo, alebo nevieme. V tej jednej záležitosti, pokiaľ išlo tých 30%, tak to bol jednoznačný súhlas. Pokiaľ ide o tie ostatné záležitosti, ešte ho budeme teda konzultovať, nech nám to bližšie vysvetlí. Takže vypočuli sme si, čo sa pripravuje, ale nespomenuli ste nič o financovaní ochrany klímy, tých 7,2 miliard, ktoré EÚ ponúkla. Tu už čas beží, takže aký je plán v tejto oblasti, ako to chce komisia koordinovať. Ide tu aj naozaj o signál dôveryhodnosti ehm, voči eh, rozvojovým krajinám po eh, Štrasburgu minulý týždeň vo štvrtok. Jedna skupina z nás sa ešte zaoberala celé po, eh, po obede s tými ľahkými užitkovými vozi, voži, vozidlami. Diskutovali sme o realizovateľnosti tejto vízie. Martin Kales tu nie je teraz e, náš spravodajca, ale e, v e, príhodnom čase nám poreferuje o tom, o čom sme diskutovali. Teraz bude priestor pre kolegov, aby mohli vám položiť svoje otázky. Richard Seber ako prvý má slovo. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ďakujem, že ste k nám dnes prišli na zasadnutie výboru. Vo vašom prejave už ste spomenuli tento mainstreaming. streaming Viete, že ochrana e, klímy je, naozaj horizontálna záležitosť, takže ako to vyzerá konkrétne, e, ako vyzerá vaša spolupráca s ostatnými kolegami a kolegyňami? Máte nejaké osobitné diskusné um, príležitosti, alebo ako v praxi e, zabezpečujete, aby vo všetkých oblastiach európskej politiky sa odrazila ochrana klímy? Eh, poľnohospodárstvo, doprava napríklad, eh, napríklad to, čo eh, sa stalo minulý týždeň, ten výpadok leteckej dopravy, to, že vlastne nefungovala minulý týždeň, to je ako keby milión automobilov celý jeden rok stál, odalko sa znížila, vlastne znížili emisie CO2. No a pokiaľ ide o podporu trvalodržateľných typov energie, tu samozrejme je aj výzva, ako ich podporiť, pretože e, nie sú konštantne e, k dispozícii. Takže myšlienkou je napríklad vytvoriť určitú sieť, kde by e, napríklad vo vode sa mohla uskladňovať energia, aby teda sme nemuseli mať tie konvenčné e, typy e, elektrární e, na to, aby teda zabezpečovali e, vlastne konštantnú ponuku e, e, zdrojov energie. No a pokiaľ ide o rozpočtové otázky, viete, že rozpočtová situácia členských štátov je napätá, v Grécku je naozaj kritická. Takže ako to vyzerá s týmito finančnými sľubmi? Um, Máte nejaké e, konkrétne predstavy, ako má financovanie vyzerať a napríklad aj toto er, zrýchlené financovanie, ako sa to bude realizovať? A už ste e, diskutovali o tomto s vašim kolegom, ktorý je zodpovedný za rozpočtové otázky? Ďakujem, Linda McEwen. Ďakujem, e, pán predseda, ďakujem pani komisárka, že ste sa opäť vrátili do nášho výboru. Mám e, dve otázky. Prvá sa týka tých čísel, ktoré ste spomenuli. Ehm, investície do e, zelených zdrojov energie alebo zelené investície ste spomenuli. E, to číslo pre Čínu som si neza, som nezachytila, myslím, že 230 miliard dolárov to bolo. USA iba 80 miliard a EU iba 25 miliard investuje. Takže čo započítavame do týchto čísel, som sa chcela spýtať. Očakávali by sme, že e, vlastne keď si zoberieme e, počet e, obyvateľov, tak Čína je oveľa väčšia, ale je tam naozaj veľmi veľká, veľký rozdiel medzi USA a EÚ, takže čo budeme robiť s týmito číslami, aké, ako, ako to vyzerá detailne. Mohli by sme sa pozrieť na to, do čoho konkrétne investuje, investuje Čína, USA, do čoho neinvestuje EÚ to môže byť dôležité na to, aby sme veci zmenili. A potom benchmarking, to bude veľmi dôležité pre firmy a mnohých z nás, ako sa to bude realizovať. A, aký je váš časový harmonogram v tejto oblasti? A koho konzultujete a kedy môžeme očakávať e, výsledky e, práce komisie v tejto oblasti? Ďakujem, Koka Davis, ďakujem pani komisárka, že ste to nevšimli, ale automobilový priemysel eh, vo Veľkej Británii eh, povedal, že emisie sa znížili minulý rok priemerne o 6 a to je oveľa rýchlejšie zníšenie než e, tie ciele, ktoré predpokladá aktuálna legislatíva. A my si spomíname na automobilový priemysel, ako loboval, e, aby sme nerobili to a ono. A keď sme naozaj e, urobili ústupok, tak nakoniec oni splnili aj tie naše pôvodné ciele. Takže myslím, že e, príliš veľa sa e, necháme automobilový priemysel zaoberať celo, cenou vozidiel než takýmito inými otázkami, ktoré sú oveľa e, väčšieho významu. A pokiaľ ide o ten 30-percentný cieľ zníženia, samozrejme ste opatrná Spomínate, že z hospodárskeho e, hľadiska sa to zdá byť realizovateľné, ale nie je teraz marec 2007. Postoje na rade sa negatívne e, posunuli negatívnym smerom. Mohli by ste sa vyjadriť k nálade na e, rade v tejto oblasti, pokiaľ ide o to, aby sme boli ambiciózni v oblasti redukovania emisí CO2 a potom ETS na záver. Ehm, myslím si, že je to iba polovičný úspech. Ehm, pomáha nám znižovať emisie CO2 ehm, z veľkých podnikov, ale nepodporuje nízkouhlíkové technológie takým spôsobom, ako sme dúfali. Takže zaoberá sa komisia nejakými alternatívnymi legislatívnymi nástrojmi na ich podporu? Alebo Eh, teda um, um, sa zájmové skupiny um, do tohto tak silne eh, zainteresovali, že bránia akýmkoľvek krokom v tejto oblasti. A na jednej strane tu máme všeobecnú požiadavku, že členské štáty môžu uh, trochu presiahnuť svoje um, ciele vo všeobecnosti, ale v príslušnej smernici v článku 9 sa hovorí, že členské štáty nemôžu uh, zaviesť eh, štandardy pre elektrárne, pokiaľ ide o emisie na národnej úrovni. Um, takže čo si vy myslíte o tomto, pretože budeme uh, hlasovať o týchto otázkach, eh, že členské štáty môžu zaviesť národné uh, štandardy pre emisie, ak si myslia, že toto môže byť nástroj, ktorý im pomôže znížiť uh, uh, emisie CO2? Antworten, bitte. Thank you very much. Uh, ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka, že ste e, dnes k nám e, prišli. Moja otázka je prepojená um, s týmito 30 e, percentami ako cieľom zníženia. Vysvetlili ste, na čom pracuje komisia, ale všetko, čo vieme, je, že emisné ciele môžu znamenať odlišné veci v závislosti aj, e, e, aj od kvality medzier v legislatíve. Môžete nás ubezpečiť, že e, to 30-percentné zníženie znamená skutočné 30-percentné zníženie? Čo teraz znamená, že tam nebudú žiadne medzery, žiadne možné triky, napríklad v započítavaní emisí a podobne. Takže čo presne myslíte, keď hovoríte o e, týchto 30%? A potom ďalšia otázka e, spojená e, s týmto 30-percentným cieľom zníženia. Parlament, ako viete, ehm, vyhlásil, že EÚ by ehm, takisto mala urobiť povinným ten cieľ 20-percentného zvýšenia efektivity ako e, vidíte túto otázku? A potom členské štáty e, slúbili zvýšiť prostriedky e, nasmerované e, na boj proti klimatickým zmenám. Ide tu o to číslo 7,2 miliard, 2,4 teda tento rok. Samozrejme, nede tu primárne o komisiu, ale chcela by som sa spýtať, čo robí komisia, aby zabezpečila, že tieto prostriedky naozaj aj e, začnú prúdiť, pretože je to dôležité pre dôveryhodnosť politiky v oblasti ochrany klímy. Ďakujem pekne, to bol celý rad otázok a teraz už sme zvedaví na vaše odpovede. Last part. Ďakujem, začnem zo zádu s poslednou otázkou, pretože to bola prvá časť otázky pana predsedu. A ide o zrychlené financovanie. Áno, je úplne nevyhnutné pre dôveryhodnosť eh, rozvinutých krajín ako takých, aby záruky v Kodani sa zrealizovali a nie v ďalekej budúcnosti. Preto sa to volalo zrýchlené financovanie. Toto je ten dôvod. Zorganizovali sme e, už stretnutie dnes v pondelok a sme pripravení rokovať koncom mája, júna a prísť s určitým štatútom. Myslím, že budeme dovtedy pripravení, aby sme vydali prostriedky v marci v ministri financií Ehm, a závery rady hovorili, že zrealizujeme 2,3 miliardy, sme pripravení, ale budem úprimná, je tu jedna otázka, ktorá ešte nie je zodpovedaná a síce koľko z tejto sumy bude nová, aká časť bude nová a dodatočná. Tu musíme hovoriť jasne, viem, že niektorí ekonomovia by povedali, že toto je veľmi teoretická vec, ale pre rozvoj, rozvojové krajiny je to veľmi politické. Čiže my všetci vieme, e, mm, aké jednoduché e, v úvodzovkách je získať prostriedky, ale potom vydať e, tie prostriedky z verejných rozpočtov toto trvá mesiace a roky a áno, je to ťažké, preto by sme mali jasne povedať, že tá výmena znie takto. Čím viacej tam bude nových prostriedkov, tým väčší to má politický dopad. A naopak, ak v konečnom dôsledku e, rozvinuté krajiny povedia, že sme vydali 30 miliard, miliard, miliard prostriedkov, ale v podstate to boli recyklované prostriedky, tak e, ako veľmi to politicky ovplyvní e, celý kontext. Čiže je kľúčové, aby každá členská krajina zvážila, aké prostriedky navrhuje. A ja môžem povedať, že 3x50 miliónov eur to bude príspevok komisie a toto sú nové prostriedky v rozpočte. Už je to v rozpočet na rok 2010 a bude to aj v rozpočte na rok 2011 a toto je taká politická výmena všetky e, rozvinuté krajiny, pretože pre Európu je veľmi dôležité, aby sme zrealizovali tie prostriedky. A pre rokovanie a celú psychológiu je dôležité, aby sme ako skupina e, zrealizovali to, čo sme prislúbili. Preto vyvíňame ten tlak na našich kolegov. Richard Siba sa tiež spýtal o, na mainstreaming e, a môžem sa pokúsiť o stručnú odpoveď. Mnohé malé a veľké veci, ktoré komisia ako taká pokladá za nielen otázku pre komisára pre životné prostredie alebo klímu. Toto bude previazané s pracovným programom za stratégiu 2020. Je to otázka pre kolegium ako také. A minulý týždeň eh, komisia v, v rám, sa vytvorila skupina v komisii, máme tu klimatickú skupinu, ktorej budem predsedám a to bude také prirodzené fórum pre riešenie eh, a pre celý mainstreaming. Nie ide o špecifickú legislatívu, ale spôsob eh, myslenia a prípravy veci. Čiže všetci vieme, že ten mainstreaming je dôležitý. Linda McEwan sa spýtala na čísla, či, ich môžeme, či môžeme hovoriť do, o detailoch. Áno, môžeme, ale mne išlo o to, ak, že ak si zoberieme tie proporcie, a spomenula som, že tam boli čísla pre Čínu, americké čísla boli zamerané viac na energiu a môžeme to ešte rozmeniť na drobné, ale ja, mne išlo o iné. Chcela som ukázať, že ak budeme veriť, že zvyšok sveta a naši konkurenti e, nič nerobia, tak sa budeme veľmi míliť, pretože všetci nasledujú veľkou rýchlosťou a tieto čísla to ilustrujú a naznačujú, čo nás čaká v nasledujúcich rokoch. Čiže to bolo cieľom mojim, mojich slov. Snažíme sa v tomto benchmarkingu niečo dosiahnuť. Už koncom roka konzultujeme partnerov a môžem vás ubezpečiť, že veľmi širokú škálu partnerov máme. Platí to aj e, teda oboj strane, je to veľmi dôležitá a vyžaduje si to veľkú snahu. Ešte jednu vec musím povedať veľmi jasne o tom benchmarkingu. Niektorí z nás sa intenzívne zamýšľali nad tým, že by sme mali mať 100% e, e, dražby vidíme v tomto benchmarkingu, že to je výsledok politického kompromisu a nemyslíte si, že my e, to pokladáme len za rozprávku, sadnúť si a pozrieť si tieto benchmarky. Nie je to veľmi komplikované a bude to kontroverzné, ale je to práca, ktorá sa musí urobiť, hoci ako to bude ťažká a hlavy štátov a vlád o tom rozhodli. Potom e, automobilový priemysel, otázka Chrisa Davisa je tu trend e, že priemysel sa vždy sťažuje, že to, čo od nich chceme, je nemožné, že to bude trvať príliš dlho, že je to príliš ťažké a výsledok je taký, že to bolo ľahšie, ako tvrdili a nebolo to ani také drahé. A podľa mňa pre vás je veľmi dôležité, pretože vy sa stretnete s lobbystami zo strany priemyslu. Máme teraz toľko príkladov. Ukázalo sa, že tento, to bolo jednoduchšie a priemysel v podstate sa našiel cestu v inováciách. 2007, teraz nie sme v roku 2007, kontext je iný, ale nemáme ani marec 2007 v tom zmysle, že naši konkurenti sa pohli z miesta a idú uh, veľmi rôznorodo. Ich e, situácia je teraz veľmi odlišná od toho kontextu v roku 2007. Hovorili ste, že ak preskúma, či preskúmame aj iné nástroje ako ETS, áno, sme otvorení mnohým veciam, pretože potrebujeme viac ako jeden nástroj. A podľa mňa v konečnom dôsledku tento systém nám musí priniesť e, toho veľa, čiže na tom musíme stavať. To ale neznamená, že by sme tu nemali mať ďalšie nástroje, napríklad energetické dane, e, to sa bude prezentovať neskôr, to je len jeden z príkladov, ale sú aj iné cesty, ako toto riešiť a doplniť ETS. A ešte k k výkonovým štandardom na emisie. Bolo to, bola to otázka aj počas vypočutia energetická výkonnosť a normy, e, ktoré iniciujeme v tejto oblasti, čiže niektoré veci by sme sa mohli snažiť urobiť na európskej úrovni. Posledná otázka 30-percentná medzera. Snažili sme sa to ale budeme sa to snažiť riešiť v nasledujúcom oznámení. Niektoré veci treba zmeniť a doplniť. Napríklad, keď sme spomenuli UCF, v podstate 20%, 30% my ako únia musíme nájsť politiku a formulovať ju. Nemôžeme zopakovať to, čo sa stalo v Kodani. Musíme mať zjednotenú pozíciu a to je teda otázka, o ktorú my išlo, na ktorej musíme pracovať. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďalšia rečnička Francois Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Práve ste nám e, dali už veľa e, takých ukazovateľov, ste nám poskytli a všetky tie riešenia, ktoré sa zvažujú na európskej úrovni, E, znamená, že vaša práca bude intenzívna na, najskôr na európskej, potom na národnej scéne. Po kodaní hovorili ste o, vypoču- na to, o tom na vypočutí 14 apríla. Ako Európa môže existovať po kodaní? Aké e, tendencie vidíte e, na nasledujúce etapy až do Cancúnu? Hovorilo sa o postoji USA, Čína, ktorá skutočne vyzerá, že príjma rozhodnutia sama za seba, aké e, sú a v akom je to stave, pokiaľ ide o príjmanie e, rozhodnutí o uhlíkovej efektívnosti. E, India je veľmi voluntaristická, je to len také zdanie, alebo máte pocit, že je tu takáto vôľa a potom v rámci EÚ EU snažíte sa presvedčiť, hovorili ste o tom, presvedčiť e, investície mm, do in, alebo snažiť sa urobiť z investícií mm, do efektívnosti prioritu. Ja by som e, sa vás chcela spýtať, aké sú tie pocity, ktoré máte? Potrebujete, aby parlament bol ešte náročnejší, aby vás podporil vo vašich krokoch?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 keď nám hovoríte, že vďaka kríze je jednoduchšie uvažovať o znížení emisí o 30 áno, ale my nechceme zostať v stave krízy. My sa snažíme za každú cenu sa z nej dostať, čiže ak z nej vyjdeme a to čo najrychlejšie možno, bude ešte ťažšie e, uvažovať o tých 30 Takže všetky tieto otázky máme na zreteli. Aké sú odpovede, ktoré by ste nám mohli poskytnúť, aby sme to videli trošku jasnejšie? Ďakujem. Ďakujem pekne a pán ďalší rečník. Thank you and, and... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárka za prezentáciu. Mám dve otázky. Prvá sa týka analýzy, ktorú vykonávate teraz o tej realizovateľnosti, to zvýšenia cieľov z 20 na 30 lebo čo sa týka toho zdroju tej analýzy, tak sú tam určité problémy. Prvý, ako ste vlastne povedali, súvisí s tým, že častokrát sa preháňajú náklady. Ak by a nešlo o to, tak potom je to ešte jedna vec, ktorá takmer vždy hrá určitú úlohu, že ten prospech sa podceňuje. To znamená, že ako budete merať prospech, je veľmi zložité merať náklady určitých krokov, niekedy aj nečinnosti a celkovo je veľmi zložité vyrátať prospech. Jednoducho, ako by sa to celé vypočítalo alebo ako vypočítate e, vplyv toho, že vyvíjate tlak na priemysel, aby prišiel s inováciami. Častokrát, keď pracujeme na legislatíve, snažíme sa zatlačiť na priemysel, aby prišiel s inováciami a, dosiah- a dosiahnu sa veci, ktoré sme nemali predtým nikdy. Takže to je veľmi zložité vypočítať, lebo nevieme, že kedy sa udejú tieto veci, my sa snažíme vyvíjať tlak. Takže môj názor je, že vy dostanete určitú analýzu, ktorá vám ktorá ukáže to, čo ste vy naznačili, že je to realizovateľné, ale vlastne vám to neukáže ten dôvod, prečo to musíme realizovať. A to je to, že budeme extrémne konkurenteschopní v budúcnosti, lebo chceme, aby náš priemysel bol inovatívnejší vo všeobecnosti. Akým spôsobom toto chcete zakomponovať do svojej analýzy, to je prvá otázka. Druhá, tá sa týka toho, čo sa pýtal Chris Davis ohľadne systému ETS. Mm, neviem, či to bolo dostatočne detálne zodpovedané, ale Chris sa, Davis sa pýtal aj na alternatívne riešenia. A mne by zaujímalo, že či ste zamýšľali nad tým, že by ste zaviedli minimálnu cenu. O tom sa diskutovalo pred Kodaňou, potom sa to zhodilo zo stola. No a teraz tu máme novú situáciu. Prečo by sme sa nezamýšľali nad tým, že by to bol hlavný argument Európskej únie, že by to bola minimálna cena pre uhlík? Ďakujem pekne. A teraz... Aha, ďalší rečník tu nie je. Teraz Peto Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Dva body. A tu by som vás chcel poprosiť, aby ste ešte raz upresnili tú otázku Richarda Zebera. A síce ide o to, že čo sa týka obnoviteľných zdrojov, oblasti inteligentných sietí a regulácií, lebo častokrát sa hovorí, že konvenčnú energiu potrebujeme tiež, lebo e, obnovi, e, tie moderné, tie obnoviteľné zdroje energie nie sú také vypočítateľné. Môžete o tom diskutovať s pánom Wittingerom v rámci pracovnej skupiny, ale myslím si, že vodná energia, to sa dá celkom dobre plánovať, je spolahlivá. A potom druhá otázka, ktorá sa týka leteckej dopravy už pred Kodaňou ako predsednička COP15 ste veľmi intenzívne pôsobili a keďže teraz je to zložité a chceme, aby očakávania boli realistické, by som vás chcel poprosiť, aby pri medzinárodných rokovaniach ste dbali nielen na letecký priemysel, aby ste to robili aj pri bilaterálnych rokovaniach. Čo sa týka USA, tak cez víkend sme počuli určité znepokojúce informácie, že údajne asi dojde teda k nejakému, nejakému zákonu, ktorý bude sa obrať klímu, bude tam aj letecká doprava. A je tu ale stále to riziko, že budú tu žaloby voči nám. Myslím si, že o tom musíme diskutovať na vysokej úrovni s Američanmi a bilaterálne je nevinuté hľadať riešenie. Ako posledná vec, chcel by som zdôrazniť to, čo povedal Dan Jürgensen. Nemyslím si, že je to príliš komplikované. Samozrejme, sú tam mnohé výhody, ktoré sa nedajú vypočítať ale tie výhody, ktoré môžeme vypočítať pri ambicioznej ochrane klímy, to by sa malo zapracovať do tej analýzy. A myslím si, že je pomerne jednoduché zmerať nárast počtu pracovných miest, to zapracovať do tej analýzy, nie len tie náklady, ale ten prospech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne čo sa týka zákona na ochranu klímy v USA. Tie informácie nie sú zatiaľ pozitívne, hlasovanie sa presunulo. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Teraz Aňa Weisgerber. Áno, ja som tiež toto chcela spomenúť, takže ste mi pri, prihrali. Keď som si vypočul to, čo napovedala pani komisárka, samozrejme som nadšená, že Európa má dostivé ciele na jednej strane, pričom musím povedať, že, že tých 30%, dobre, treba si to premyslieť, ale v zásade tieto ciele 20, 20, 20 a prípadne to, že by sme išli ešte ďalej pri tých cieľoch, podľa mňa je to na mieste, ale keď sa pozriete smerom k USA, tak e, človek je skutočne znepokojený. Ja som bola veľmi hrdá, keď som si vypočula Obamu a jeho prvý príhovor pred kongresom, kde on povedal, že v oblasti klimatickej politiky by som chcel dosiahnuť to, čo dosiahla Európa. Takže to bolo veľmi významné a takto bolo možné spolu s ním rozvíjať našu legislatívu. On povedal, že to je ťažisko. Samozrejme, teraz sa začala tá zdravotnícka reforma, ale musí tu byť ešte nádej, že bude rovnako intenzívne postupovať v tejto oblasti a preto moja otázka, ktorá sa týka toho, čo bude po Kodani, ako budú prebiehať medzinárodné rokovania, či budú prebiehať na najvyššej úrovni, či budete mať kontakty s USA na najvyššej úrovni, lebo ak chceme diskutovať o tom cieľi 30%, tak samozrejme rozhodujúca je tá otázka, čo robia tí druhí a čo robia pre všetkým USA v tejto súvislosti. Ešte by som sa chcela vrátiť k dodávkam, ľahkým a e, užitkým vozidlám. Vrátiť to, e, minulý týždeň prebiehala tá diskusia konštruktívne. Ja som na, v skupine EPP zodpovedná za, to, za túto tému. Samozrejme poznám priebeh diskusie pri osobných vozidlách a viem, že boli tu požiadavky automobilového priemyslu, je nutné sa tým zaoberať aby, proste, aby to bola možnosť položiť otázky a prípadne niečo spochybniť. Uvidíme, aký, aký bude ten kompromis. A napriek tomu by som chcela povedať, že pri užitkových vozidlách máme iné podmienky, máme tam nižšie počty, dlhšie to obdobie, kedy sa produkuje ten model. A z hľadiska celého posolstva by som chcela, aby čo sa týka legislatívy, sme ju pripravili tak v oblasti eh, dodáviek, aby tam boli stimuly, a aby sme sa nezamerali prí, príliš na trestanie. Samozrejme, potrebujeme mať aj tie pokuty a tresty ako určitú hrozbu, ale môjim cieľom je, alebo úmyslom, aby, spol, aby automobilky mohli dosiahnuť, dosiahnuť tie cieľe. Lebo čo budeme mať z toho, keď budú platiť pokuty, zohľadnia ich a nepôjdu cestou ekoinovácie. Preto sa vám chcem poďakovať aj za to, že ten návrh v oblasti inovácií pri osobných vozidlách, že ste povedali, že si to pozriete a preto je aktuálna otázka, či vytvoríme stimuly na to, aby automobilový priemysel a pre všetkým dodávateľia, kde je silnejší tlak, skutočne zabezpečili tieto ekoinovácie a teraz vlastne sa to vytvorí základ aj pre dodávky a počula som, že ekoinovácie sa nemajú započítavať, ak majú vplyv iba napríklad vo výške 10% na testovací cyklus, alebo ďalšia vec, keď som počula, že v tejto súvislosti sú určité byrokratické prekážky, kde komisia bude potrebovať 12 mesiacov, kým uzná tú ekoinováciu, tak jednoducho z toho pre mňa vyplýva, že nie sú tu dostatočné stimuly. Preto chcem poďakovať za ochotu sa týmto zaoberať. Potom je tu ďalší aspekt, je superkredity, to je veľmi dôležité aj tu by sme mali zabezpečiť stimuly na to, aby tu boli malé užitké vozidla na elektrický pohon a ja by som bol lepšie, keby tieto superkredity sa mohli poskytovať na dlhšie obdobie, nielen v období 2014-2016. Samozrejme, to sú všetko špecifické otázky, ale ide o, ten, o to posolstvo, aby sme vytvorili stimuly, pre ekoinovácie a potom menej sa máme zameriavať na tie tresty. Čo sa týka cieľov, samozrejme o tom môžeme diskutovať v detailoch, keď tu budeme mať návrh eh, legislatívy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz uzavriem eh, zoznam rečníkov. Thank you. Kolkom Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa vám poďakovať, pani, eh, pani komisárka, za veľmi jasné slova. Doteraz mám dve stručné otázky. Jedna sa týka skutočnosti, čo ste povedali, že bude Eh, lacnejšie dosiahnuť naše klimatické ciele, a to eh, teda o tretinu ceny, ktorú sme predpokladali. A eh, je to aj preto, že už teraz sú emisie nižšie. Nemyslíte si, že investujeme menej do inovácií a v momente, kedy začne hospodárstvo opäť rásť, že sa ocitneme um, ani nie tak eh, popredu, ako sme si mysleli, že sme, ale pozadu za, za našimi e, cieľmi, ktoré sme si pôvodne stanovili. A moja druhá otázka sa týka benchmarkingu a eh, e, ETS. E, ehm, cementársky priemysel lobuje veľmi silne e, aj niektoré členské štáty, aby sa benchmark neurobil na celý, e, celý výrobný proces e, výroby e, cementu, ale zobrať si napríklad klinker, ktorý je len v strede celého produkčného reťazca a tam tak by sme pomohli priemyslu dosiahnuť svoje ciele. A komisia, počul som, že chce postupovať pragmaticky a ísť trošku smerom určitých členských štátov a priemyslu a urobiť takú definíciu, tak povediac, niekde e, v oblasti Klinker Plus. A ja si myslím, že tým prekračujeme hranicu, ktorú by sme nemali prekračovať. Takže e, plánujete sa takéto niečo urobiť, alebo naozaj sa postaviť e, z oči voči priemyslu a niektorým pomerne silným členským štátom. A keď hovoríme o produkčnom procese, myslíme naozaj celý a nie iba jeho jednotlivé časti. Ďakujem pekne. Ďakujem a ešte Marita e, Guskok predtým, e, než e, vlastne uzavrieme toto kolo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená z toho, čo ste nám dnes povedali. Lebo bolo to asi iba pred mesiacom. Viedla som v Štrásburgu diskusiu s pani Hedegord, tak vtedy tá úroveň ambícií bola úplne iná. My sme diskutovali o, samozrejme o tom vtedy, že v príprave na Cancún je dôležité mať vysoké ambície. Diskutovali sme aj o tom, že by tam mohol byť cieľ 30%, čo sa týka emisí CO2. A v súvislosti s obidvomi týmito bodmi, pani komisárka, boli ste veľmi zdržanlivá. Vraveli ste, že možno by to bolo neproduktívne, keby sme prišli s takýmito cieľmi, že by možno to bolo neproduktívne mať príliš vysoké očakávania. A potom my, sociálni demokrati, sme boli veľmi sklamaní. a Sme sa zápali diskusie a vyjadrovali sme nádej, že sa podarí dosiahnuť to, čo chceme. Teraz tie reakcie sú veľmi pozitívne. To je samozrejme veľmi dobré pre tú ďalšiu spoluprácu v príprave Cancúnu. A to, čo povedala teraz pani Hidegord, to bolo veľmi dobré, sú tam vysoké očakávanie, tam určitá dynamika, ktorá zabezpečuje investície a zmeny, hľadajú sa nové riešenia, e, riešenia aj na trhoch a že je veľmi dobré, že v zásade s disponibilnými peniazmi môžeme dosiahnuť takmer e, ten cieľ 30%. No to je vynikajúce. O tomto sme hovorili dosť dlho, odkedy sme vlastne položili otázku vám v rámci vypočutia komisárov a teraz sme dostali takéto pozitívne informácie. To je skutočne veľmi dobrý začiatok. Pevne verím, že ešte nie je príliš neskoro v rámci príprave na Cancún. Máme teda vysoké očakávania, sú tam peniaze, máme tam ciele v oblasti emisí a dôležité je mať samozrejme presné informa- presná konkrétna informácia. Takže musíme mať o tom presné informácie, ak chceme pôsobiť dôveryhodne v Cancúne a my máme záujem vám skutočne pomôcť, pani Hedegord, aby vy ste mali k dispozícii tie informácie, čo sa týka tak financí, čo sa týka vysokých očakávaní a ambícií, ktoré sa týkajú nás a nášho prostredia. Okrem toho dôležité mať jasné vyslať jasný signál smerom k rozvojovým krajinám, že my ich nechceme nejakým spôsobom oklamať, nejakým kiotom. Nie, že Chceme vyslať signál, že sme na nich nezabudli, že nie sú osamotené a že solidarita a zodpovednosť, áno, to je to, čo my pocitujeme v rozvinutom svete, lebo to chýbalo v Kyote ako aj pri Kodani. Takže ak sa to podarí ale rozvíjať, budem ja veľmi spokojná a budem s vám veľmi rada spolupracovať. Ďakujem. Ja, Lob aus dem Norden der Europäischen Union. Takže to bol hlas zo severu Európskej únie, ktorý volá e, po jasnejších odpovediach na horúce otázky. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, veľmi stručne. E, teraz k tej otázke, kde ste sa ma spýtali, e, čo to teda robí USA a, a Čína, prezentuje naozaj reálne čísla. Ja si myslím, že nie. E, medzinárodné negociácie to je jedna vec a to, že veci tam postupujú veľmi pomaly, k tomu sa ale neskôr vrátim, ale nemali by sme si to miešať s tým, čo sa naozaj deje v jednotlivých krajinách, v reáli. A tam sa naozaj toho deje veľa. Investujú do uh, týchto um, zelených uh, záležitosti. E, vedia, že to je totiž dobré pre ich e, ekonomiku, pre ich e, sociálne prostredie je to takisto pozitívne, takže veľmi dobrovoľne investujú do tejto oblasti. Ja si myslím, že sú to naozaj čísla, ktorým sa dá veriť. Povedali ste, že možno keď vidíme z rýchlejšie um, z hospodárskej krízy, tak uvidíme, e, že e, až potom e, bude jednoznačnejšie vidieť, aké sú naozaj reálne náklady na tieto klimatické zmeny. Áno, najprv potrebujeme získať vedomosti, získať potrebnú analýzu a takisto mať aj obraz o proporciách. Súhlasím s vami, akékoľvek číslo, ktoré zistíme vypočítame teraz v týchto neistých časoch, tak e, nebude vytesané do kameňa. E, je, sú to pohyblivé e, čísla, ale to, čo je momentálne veľmi dôležité pre nás, čo si musíme uvedomiť, je, že teraz E, nezávisí od toho, či sa Európa pohne alebo nie. Jedna vec je jasná. Naša konkurencia sa hýbe vpred, investujú do výskumu, robia veci dnes inak, než ako ich robili pred 5, 10, 15 rokmi. A to je to, na čo by sme nemali zabúdať, ak chceme ostať lídrami. A e, kolega som sa spýtal, ako sa má e, vypočítať e, táto motivácia, aby teda priemysel investoval do inovácií. Máte pravdu. Nie, nie je ľahké je vlastne vypočítať také veci, ktoré sa týkajú budúcnosti, ale aj keď takéto analýzy sú veľmi zložité, Eh, je pravdepodobné, že ak sa zastavíme, nebudeme robiť nič a pritom eh, naša, naši hlavní konkurenti sa budú rýchlo hýbať vpred, tak eh, myslím, že je dosť logické, že v takom prípade by sme riskovali, že stratíme exportné pozície aj miesta, pracovné miesta. A spomenuli ste túto minimálnu cenu, um, pokiaľ ide o emisie CO2, uhlík. Viem, že v parlamente uh, toto už zaznelo viackrát v minulosti. Ak by sme takto niečo zaviedli, uh, ja si myslím, že ak urobíme, uh, stanovíme spodnú cenu, tak uh, sa začnú o, o, o, ozývať hlasy, aby sme stanovili aj tú maximálnu cenu. tu fluktuácie nie sú také vysoké ako v oblasti ropy. Ja si nie som istá vašimi argumentami, um, pretože um, potom to nemusí byť e, takto. Uhlíkový e, trh mm, reagoval e, tak, ako trhy jednoducho reagujú. Keď bol nižší dopyt, premisné práva, tak ceny klesli. Nič záhadné za tým nie je som si úplne istá, že keď vidíme z krízy, uvidíme, ako už to začíname aj teraz e, pozorovať, že ceny sa zdvihnú. Takže keď budeme mať prvý normálny rok, e, ak to teda nebude rok 2010, tak to bude rok 2011. Dúfajme, že teda to trhy same e, vyriešia. Zatiaľ teda myslím, že môžeme tomu dôverovať, že to tak bude. A letecká doprava, áno, na veľmi vysokej politickej úrovni máme kontakty s USA, máte pravdu, je tu problém, zaoberáme sa ním. Je to jedna z našich tém, eh, o ktorej diskutujeme s našimi partnermi vo Washingtone na veľmi vysokej úrovni práve teraz. Súhlasím s vami, že by sme sa mali pozrieť aj na tie eh, prínosy, e, o to sa budeme snažiť aj v našom oznámení. Takže čo to bude znamenať, ak budeme energeticky efektívnejší, budeme importovať menej fosílnych palív, čo to znamená pre našu energetickú bezpečnosť a koľko miliard eur tým ušetríme. Toto sú dôležité veci. Ania Weisgerber spomenula tiež situáciu v USA. Máte pravdu, ako už spomenul pán predseda. Je to zaujímavé, čo sa tam práve teraz deje a čo by mohol byť e, depresívny z toho, že sa snažia to e, zrealizovať. Ale musím povedať, že ešte stále je tu e, nádej. Ne, pretože nádej nestrácajú ani naši teda partnery v nedelu včera. Potom <clears throat> tu bol dôvod, prečo to tak urobil. Chcel a ešte chce, aby energia mala prioritu pred legislatívou emigrácie, čiže je to niečo vnútorne americké. A samozrejme, z, našej, z nášho európskeho pohľadu je dôležité, je kľúčové to, že ešte bojuje. Mám signál, že ešte stále chce bojovať preto, aby energetická legislatíva prešla v kongrese. Podľa mňa toto je správne. USA Svet si nemôže dovoliť, aby USA neriešilo tento problém, ale musí pozerať aj na to, ako si to USA predstavujú, ak čo si môžu dovoliť. No a potom ste sa pýtali, ako pokračujú medzinárodné klimatické rokovania. Možno, že to je prepojené s tým, čo sme počuli z, e, v súvislosti s tým, čo povedala Rita Uskok. E, ešte sa vrátim Nemôžem hovoriť veľa o podrobnostiach. mám mnohé vstupy od vás, ďakujem. Analizujeme ich, stretnem sa s mojimi kolegami zajtra, budem o tom diskutovať, ale znovu ako vtedy ministri. Ja pripomínam, keď sme mali Euro 5 a Euro 6 diskusie medzi komisárom Dimasom a komisárom Ferhojgenom a počula som všetky argumenty o tom, že celý priemysel sa zrúti, skolabuje, ak e, urobíme takúto legislatívu. Pokiaľ viem, ešte stále celý priemysel funguje, no a myslím si, že najhoršia vec, čo by sme mohli urobiť pre výrobcov a teraz by bola, že urobíme to, o čo nás žiadajú, pretože potom by sa to skončilo e, s tým, že e, európsky priemysel by stačil, stratil podiel na trhu. E, pán Gebrandy sa spýtal, či sa obávam toho, že investujeme menej do inovácií. Áno, 100% súhlasím. To je veľký problém 20%, 30%, tieto diskusie, ale úroveň ambícií, ktorá bola naplánovaná v roku 2008, koľko by sme mali urobiť pre európske inovácie. Kvôli kríze sme dosiahli rovnaké ciele zníženia bez e, toho, že by sme do toho zapojili inovácie, to je veľké riziko pre Európu a to je presne dôvod, prečo ja napriek nej hovorím, že teraz e, nie je 30%, ako keby to bolo taká jednoduchá vec, ale vážne zvážme to, či by to nemala byť reálna možnosť kvôli našim schopnostiam inovovať. Práve pre tento dôvod je to dôležité. E, benchmarky, nebudem hovoriť o podrobnostiam. Hovorili ste, že sú tu určité chýry a ja chcem teda chcem vytvoriť e, zvládnutelné pravidlá, hoci táto úloha sa blíži k nemožnému, ale toto sa snažíme dosiahnuť a nebudem hovoriť o podrobnosti, ešte máme mesiace práce pred nami. No a posledná otázka, pani Úskok, ďakujem za milé slova. Neviem, či som pochopila, ako rozlišujete medzi marcom a aprílom, pretože podľa mňa som povedala to isté, s výnimkou toho, že keď sme vydali naše oznámenie v marci, ešte som nemohla vedieť, čo povie e, rada a ostatní s tým, k tým 30%, ale som rada, že sme dokázali pokročiť a pokiaľ ide o Cancún, musím povedať, že stratégia, ktorú som predstavila v marci, teda ten prístup do Cancúnu dnes, toto je, znamená taký všeobecný prístup, prístup, ktoré krajiny uh, budú považovať za spôsob, ako napredovať, ak chceme zaručiť náš e, rytmus a naše ambície až do Cancúnu. Takže som rada, že toto prešlo a posledný bod G77, ako nás vnímajú v súvislosti s kvótom, áno, preto musíme meniť trochu e, európsku policiu. Myslím, že to bola škoda, že v septembri počas e, rokovania v Bankoku Európa bola obvinená, že vlastne zabila Kyoto. Ja som nikdy nepochopila ten argument, prečo pre Boha by sme my mali byť z tohto obvinení, keď sme v podstate akceptovali kvóto, e, vytvorili sme tam záruky, ktoré sme chceli splniť. Ak by tam nikto nebol chcel by byť, tak ešte tu bolo toto riziko, ale G77 a rozvojové krajiny by mali vedieť, že my nie sme tým problémom, pokiaľ ide o Kyoto, ale sú, ak tu nebudú žiadne ďalšie alternatívy, tak tí, ktorí toto presadzujú, tak tí musia dokazovať svoju pravdu voči rozvojovým krajinám. Mne ide o to, že v Európe by sme uh, mali sa lepšie e, postaviť k tým, čo nám obvinujú, ak nie sme vinní. To je absolútna pravda, hovorí pán predseda. Poučili sme sa z rokovaní z USA, ako akceptovať e, obvinenia, keď e, teda vinní nie sme. Teraz e, čas nám beží, mám sedem rečníkov na zozname. Musím vám vyčleniť striktne dve minúty a vaše odpovede musia byť krátke, pretože inak sa nám nepodarí náš program zvládnuť. Takže dve minúty, čas beží. Korin Lepáš, máte slovo ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Tri otázka, otázky veľmi stručné. <coughs> Kríza dôvery v Európe Mnohí naši občania to takto vnímajú. Týka sa to dôležitosti klimatických zmien a, príslušných štúdií, čo chcete urobiť, aby sa táto dôvera navrátila, pretože tá je absolútne nevyhnutá, aby sme splnili ambiciozne ciele, ktoré máme všetci spoločné. Po druhé, myslíte si, že by bolo naozaj možné konať v cestnej doprave celý ten vývoj v súvislosti s našou hospodárskou činnosťou vedie k posilneniu cestnej dopravy. Mám na mysli vlastne celý obchod, ktorý navyšuje cestnú dopravu. A posledná otázka. Nadviažem na e, diskusiu doteraz. Ako presvedčiť zástupcov nášho priemyslu o tom, že investície do inovácií a do zelenej ekonomiky, ktoré by nám umožnili dosiahnuť 30-percentných cieľ, sú zároveň um, jedinou možnosťou, reálnou možnosťou, ako znovu spriemyselniť Európu a ako sa dostať nie z finančnej, ale ekonomickej krízy. Ďakujem pekne. Pán Stilakakis. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Chcel by som sa vrátiť k ETS hovoríte, že by sme mali napredovať s tými 30 percentami. Ak to urobíme, budete sa snažiť lepšiť legislatívu ETS, hlavne mám na mysli e, windfall profits e, v súvislosti e, s týmto obdobím kvôli kríze, keď ETS začala so zariadeniami, ktoré sú geograficky ochránené pred konkurencie, konkurencie, konkurenciou a takisto aj pred únikmi uhlíka. E, čiže napríklad náklady na dopravu. Budete to zvažovať na budúce, keď budeme hovoriť o tom 30-percentnom cieli? Viktorio Prody ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste eh, medzi nás dnes prišli. Zajtra cestujem do New Yorku na zasadnutie na tému indigénnych národov. Myslím si, že toto naozaj súvisí aj s tematikou ochrany lesov a mohli by sme tu mať rýchlejšie výsledky, ak by sme mali eh, k dispozícii dosť zdrojov. Takže môžeme dať týmto národom určité konkrétne nádeje eh, v tom zmysle, že sa systematicky budeme venovať eh, ich problémom a nejaké zábezpeky im ponúknuť, aby oni sami sa mohli stať ochrancami Eh, týchto lesov, v ktorých žijú, s ich biodiverzitou a so všetkými možnosťami, eh, ktoré ponúkajú aj pre ochranu klímy. A ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, eh, vyhlásenie z Bály týkajúca toho, toho spoločné, tej spoločnej zodpovednosti, aj keď je diferencovaná. Ešte som nevidel vážne politické návrhy v tejto oblasti. A myslím si, že by bolo potrebné, aby sme začali ich poskytovať práve preto, aby sme dosiahli globálny súhlas, ktorý naozaj potrebujeme momentálne. Ďakujem. Na tomto mieste by som sa ja chcel spýtať, ako hodnotíte vy konferenciu, ktorá sa zaoberá klímou a spravodlivosťou, lebo veľká téma Vitoria Prodiho uplynulom víkende bolo práve toto, kde 90 štátov sa zaoberalo globálnym referendum o ochrane klímy, zaoberali sa tému klimatickej kriminality a tak ďalej. Karl, už si tu? Judith Merkis a potom Karl Schlüter, nech sa páči. Judith. Thank you, commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem pekne, že ste sem dnes prišli. Ja by som sa chcela vrátiť jednej otázke, ja som sa už vlastne na to pýtala vás viacejkrát a chcela by som to opakovať dovtedy, kým sa to nevyrieši. A týka sa to toho, ako máme hovoriť jedným hlasom pri rokovaniach o klíme. Čo sa týka Kodane, tam nás bolo 28 štátov, vieme, že to nefungovalo potom by ma zaujímalo, že skutočne ako vy to chcete riešiť a či bolo možné získať nejakým spôsobom exkluzívny mandát pre eh, rokovania o, klimatic- o, o klíme pre Európsku úniu. A ako by sa dalo vykonať, ak nie štruktúrnym spôsobom, tak aspoň ad hoc, aby to bolo vyriešené pre Cancún. To znamená, že akým spôsobom budete konať, keď nebudete mať tento exkluzívny mandát, alebo si myslíte, že naopak nie je vôbec takáto potreba, keďže nemáte veľké očakávanie, čo sa týka výsledkov eh, týchto rokovaní o eh, klíma, klíme v Cancúne. Ďakujem pekne teraz, Karl Schlüter. Ďakujem pekne. Môj syn sa rozhodol, že potom ako vyjadril svoj súhlas tým zvýšením na 30% si pospí. A teraz ja mám otázku. Čo sa týka označovania aut, spomínali ste, že vypracujete nejaký návrh, aby, bolo, aby sa to dalo o tom informovať pri kúpe auta alebo pri reklamách. A potom ďalšia vec, NOx. Oni majú určitý vplyv aj na emisie, aj na tie výpočty. Myslím si, že to už bolo, to sa malo už v minulosti vyriešiť. A teraz čo teda plánuje komisia vyriešiť najbližšie dobe? A teraz pán Matias Grote. Ďakujem pekne. Žiaľ som prišiel trošku neskoro, ale tým, že sa prihlásili Ania Weisgerber, som pocitil potrebu, že aj ja sa musím spýtať. Jednu otázku spomínali sa ľahké užitky vozidla a som veľmi rád, že ste poukazovali aj na Euro 5, Euro 6. Toto normu, že to nebol koniec automobilového priemyslu v Európe, ale ako viacerí experti povedali, že to prebehlo pomerne neutrálne ohľadne nákladov, relatívne bez na náklady. A v čase krízy sa ukázalo, že práve v dobrom čase sme zaviedli tieto emisné normy, sme dve emisné normy, to znamená, že bolo to dokonca dobré pre priemysel, bola tam určitá istota pri investíciách a okrem toho aj spotrebitelia vedeli, kedy príde nová norma. Čo sa týka tlaku na náklady pri ľahkých, um- ľahkých uh, užitkových vozidlách. Ani Weisgerber spomínala, že ľahké užitkové vozidla sa odlišujú od osobných vozidiel. Áno, je tam vysoký tlak, lebo taký, na ceny tí, ktorí si kúpia takéto auto, nemajú možnosť výberu to je rozdiel od osobných vozidel, preto je dôležité mať efektívne opatrenia, ktoré sa týkajú nákladov a už pri prvej rozprave sa spomínalo, že napríklad obmedzenie rýchlosti pre väčšie úžitkové vozidlá. A vy ste práve spomínali, že sa stretnete s vašimi pracovníkmi, aby som vás chcel poprosiť, aby ste sa ešte raz zaoberali takouto možnosťou. Viem, že to nie je jednoduché, nie je to vyjadriteľné v testovacom cykle, ale v reálnom živote, vonku, v praxi je to tak, že vieme, ako rastie odpor vzduchu a s tým aj e, spotreba pri vyššej rýchlosti, preto bolo dobré prepočítať, čo by priniesol takéto opatrenie. Bolo by to bolo by to efektívne z hľadiska nákladov a podľa mňa by to pomohlo všetkým stranám a každý by vedel, čo by prinieslo obmedzenie maximálnej rýchlosti v tejto oblasti. To je moja konkrétna otázka. Ďakujem pekne. Všetky štáty okrem Nemecka majú maximálnu rýchlosť, takže to bola zaujímavá otázka z Nemecka. Dobre. A na rozbach? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste sem prišli dnes medzi nás. Vypočuli sme si mnohé teoretické otázky, aj mnohé dôležité otázky. Aby som sa teraz chcela spýtať niečo také praktickejšie. Ja si robím trošku obavy, akým spôsobom sa budú implementovať tieto dobré myšlienky do každodenného života občanov. Čo sa týka mm, podnikov, áno, môžete od nich požiadať určité opatrenia, môžete zniž- žiadať, aby znižovali emisie, aby čistili, od, eh, aby zamontovali filtre na komíny. Potom sú to napríklad ďalšie možnosti ako ďalkové kúrenie a ako priviesť teplárne k tomu, aby e, využívali ako palivo uhlie, aby nevyužívali uhlie, aby využívali niečo iné. To je jedna otázka. A druhá otázka sa týka toho, že by ma zaujímalo, akým spôsobom chcete podporovať vysokorýchlostné železnice. Teraz sme mali problém s leteckou dopravou a takto sa podarilo veľmi rýchlo znížiť E, emisie leteckého priemyslu. Napríklad, čo sa týka rýchlo, vysokorýchlostných železníc, podľa mňa teraz je dobrý okamih na to, akým spôsobom môžeme e, podporiť, ako môžeme urýchliť celý vývoj a kde môžeme povedať, že teraz skutočne nastal čas konať. Dôležité je, aby sa to realizovalo v rámci Európskej únie. Podľa mňa by to malo byť možné. Ďakujem. Ďakujem. To bol koniec eh, rečníkov. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som začala, áno, rozbach. A odkiaľ ja pochádzam, áno, to je dobrá otázka pre dôležitých ľudí, pre bežných ľudí. A preto dôležité je ovplyvniť rozhodnutia ľudí, keď si kúpete auto alebo nejaký eh, nejaké nejaké zariadenie do, napríklad do kuchyne. Dôležité mať potrebné informácie. Dôležité je vysvetliť ľuďom, čo je rozumné spraviť. Máme s tým dobré skúsenosti. Videli sme, ako to môže fungovať v Dánsku. Našli sme v Dánsku spôsoby, aké možné znižovať spotrebu energii. Dôležité je, aby sme vedli tú diskusiu tak, aby ľudia sa videli v tejto diskusii, aby sa v nej orientovali, aby E, naši občania pochopili, že Európa sa snaží konať tejto oblasti. Samozrejme, dôležité upozorňuje na prípadné negatívne vplyvy. Preto je dôležité si prepojiť viaceré faktory. Ale vravela som, že nebudem hovoriť dlho. Čo sa týka maximálnej rýchlosti, bude zaujímavé si pozrieť odporúčanie parlamentu a ako sme prislúbili, my sa budeme podľa neho orientovať. Potom Karol Schluter, ten sa pýtal na označovanie vozidela NOx. NOx to nespadá do mojej oblasti, ale čo sa týka označovania vozidiel, tak nemáme tu časový plán, to je samozrejme veľmi dôležité, budeme sa tým zaoberať aj v rámci oznámenia, ktoré čo skoro vyjde. Viem, že predchádzajúca komisia, ako aj parlament, viedli určite diskusie na túto tému a tu nadvežím na to, čo povedala a na rozbách, pre mňa je veľmi logické, aby keď robíte reklamu nejaké vozidla, aby ja ako spotrebiteľ som videla, aká je spotreba tohoto vozidla, aká je to energetická účinnosť. To je veľmi jednoduché. To je otázka toho, ako to spravíme, ako to spravíme transparentne, aby to bolo aj jednoducho, aby to bolo ľahko pochopiteľné. Otázka pani Merkis. No, to nie je veľmi jednoduché. Tá vec, ako hovorí jedným hlasom, Napriek tomu ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si nemysleli, že keď budeme hovoriť jedným hlasom, že to znamená, že iba jeden hlas môže byť ten európsky hlas. Tu ide o to, že veľ, veľa, veľký počet ľudí môže hovoriť v mene Európy. Ten počet nie je problém, dôležité to posolstvo, aby to bolo, aby bolo jedno, aby nebolo zmetočné pri rokovaniach a preto počas vypočutia som povedala, že mali by sme byť lepší v tejto oblasti, mali by sme takýmto spôsobom prezentovať európske priority a mali by sa snažiť neminúť všetku energiu na to, aby sme sa zhodli, aby sme, eh, aby sme mali energiu na rokovania. A potom ešte jedna vec. Chcem vás popraviť, vy ste vrali, že nemám veľ, vysoké očakávanie, čo sa týka Cancúnu ja to poviem takto, že ak povieme, že našim cieľom je dosiahnuť všetko v Cancúne, čo sme nedostali v Kodani, tak potom bolo to riziko, že by sme dosiahli, nedosiahli nič. Myslím si, že to si nemôžeme dovoliť, ani klíma, ani svet. Takže je dôležité si povedať, že prečo sa nebudeme opierať o dohodu v rámci kodanie, a o tom budeme viesť rokovania, potom tie dva stupne, potom rýchle financovanie, to musíme dosiahnuť do Cancúnu pre každého. MRV. Kodaní sa podarilo dosiahnuť určité, určitý pokrok v oblasti technológií a tak ďalej. Takže sú tam viaceré veci, ktoré musíme zapracovať, vypracovať v rámci rokovaní. Sú tam špecifické rozhodnutie, ktoré budú viesť špecifickým krokom v Cancúne. Ak začneme diskutovať hneď o tých právnych aspektoch, tak je tam to riziko, že nedosiahneme pokrok, ak sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo budeme chcieť v Cancúne. To je môj účel, nechcem byť neambiciózna, chcem dosiahnuť veľa v Cancúne, ale zároveň nesmieme e, do toho pristup, tom pristupovať neuváženie. Potom to bola ďalšia otázka, pani Lepáš, otázka dôvery občanov. Toto je pomerne zložitá na krátku odpoveď. V zásade poviem takto. Čo sa týka IPCC, nevidelo sa tam nič, čo by zmenilo tú výzvu, na ktorú musíme reagovať. Áno, povedali, že boli tam určité chyby, tie sa musia opraviť, ale v zásade ten problém je ten istý. A každý by si mal uvedomiť, aj tí najväčší skeptici by si mali uvedomiť, že budeme mať 9 miliard ľudí na svete, keď moje deti budú mať toľko rokov ako ja a musíme zvýšiť energetickú efektivitu a to je veľmi dôležité posolstvo pre občanov v Európe. Potom to bola otázka, ako presvedčíme priemysel o tom, že investície do zeleného hospodárstva to je jediná možnosť pre Európu. Tu musím povedať, že aj keď sú tam ľudia, ktorí sa snažia podkopávať túto agendu. Aj, aj oni pochopili to posolstvo 17. mája sa uskutoční okrúhly stôl tu v Bruseli a budem sa snažiť eh, ešte raz vyslať to posolstvo, že priemyslu je jasné, že oni musia sa, musia, musia sa zlepšiť, ak nechcú prehrať, musíme to komunikovať správnym spôsobom. A potom otázka pána Skilakakisa ohľadne ETS. Toto je veľmi zložitá vec, ale je krátka odpoveď. O čo presnejšie budeme alokovať zdroje, o to lepšie to bude pre nás. A myslím si, že my musíme zlepšovať mechanizmy ETS. Lebo to znamená, že ETS sa bude zlepšovať v najbližších mesiacoch. A potom otázka pána Prodyho, ktorý sa pýtal na indogénnych obyvateľov. Myslím si, že to je jedna z, z oblastí, kde v rámci Kodane sme dosiahli čiastočný pokrok v rámci rokovaní. Viete, že Američania sa bránili tejto myšlienke, aj tomu označovaniu vôbec, že označovaniu určitých ľudí za indogénnych. A ešte by som chcela povedať, že čo sa týka tejto klimatickej spravodlivosti alebo spravodlivosti v oblasti klímy, to je veľmi dôležité, musí to byť súčasťou našich cieľov a zároveň by som chcela povedať, že aj napriek tomu, ak to nie je dostatočne spravodlivé, je skutočnosťou, že z dlhodobého hľadiska tam budú určité príspevky zo strany Brazílie a Číny. Svet sa tak vychýlil od tej správnej cesty, že sa nám nepodarí bojovať proti klimatickým zmenám, ak nebudeme spolupracovať. A je tam určité odporúčanie, že je to musí byť spoločné a diferencované, je to zložité, my to máme špecifickú zodpovednosť a tu by som nadviazal na to, čo som už vlastne povedala, ako je dôležité, aby Európa pokračovala byť priekopníkom tejto oblasti. Áno, je to v našom osobnom záujme, ale zároveň je to dôležité pre legitimitu, kredibilitu, aby sme si uvedomili, že tí, ktorí majú také šťastie, žijú v prosperujúcej časti sveta, my máme určitú zodpovednosť. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Ďakujem pekne, pani komisárka. Myslím, že ste počuli, že tento výbor má naďalej vysoké ambiciozne ciele a chce vás podporovať. Dnes sme eh, si počuli eh, ďalšie detaily po tom, čo komisia znova zahajila svoju prácu, takže želáme vám veľa úspechov v tejto práci a dúfam, že vás ešte pred Cancúnom uvidíme v našom výbore aby sme ešte mohli diskutovať o e, stanovisku Európskej únie, ktoré e, zaujíme. Takže veľa úspechov a ďakujem. Ja, wir kommen dann zum nächsten Takže prejdeme k ďalšiemu bodu programu číslo 5. Falšované lieky. Zmena a doplnenie smernice 2001 83. Spravodajkyňou je Marisa Matias a je tu veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, aj kompromisných návrhov, takže navrhujem, aby sme počkali pár sekúnd, kým ochrancovia klímy si vymenia svoje názory, ukončia výmenu svojich názorov. So, could I ask those who want to leave the room? Takže poprosil by som, aby ste tí, ktorí chcete opustiť miestnosť, e, tak e, čo najrychlejšie urobili, lebo už máme e, na programe ďalší bod, ktorému sa chceme venovať, falšované lieky. Takže poprosil by som pani spravodajkyňu, aby nám predstavila kompromisné pozmeňovacie návrhy aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, eh, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za to, že mám možnosť sa vyjadriť eh, na túto tému. To, čo budeme diskutovať, je, ako chrániť zdravie 500 miliónov obyvateľov EÚ a zabezpečiť, aby sa zvýšila ich dôvera v lieky, ktoré užívajú. Tým by sme zabránili teda treba zabrániť, aby sa lieky dostávali do e, e, legálneho e, obchodného reťazca. Ehm, je teda potrebné, aby si spotrebitelia boli úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú úplne nezávadné, legálne. Chcela by som sa na úvod poďakovať srdečne za spoluprácu ehm, tieňovým spravodajcom, Spolupráca e, s nimi e, nám umožnila e, zlepšiť text. Veľmi dobre sme spolupracovali a mohli sme aj ľahko vypracovať tých 15 kompromisných návrhov, ktoré vám teraz predložím. A na konci by som sa potom ešte chcela eh, k niečomu eh, vyjadriť. Takže 15 kompromisných návrhov máme, ktoré umožňujú eh, parlamentu zaujať celkom jednoznačné stanovisko v tejto diskusii voči rade. Toto by som chcela zdôrazniť. Ide o to, aby sme zohľadnili odlišné záujmy, ale slúžili jednotnému spoločnému záujmu, pre bezpečnosti pacientov. Preto sme sa venovali kompromisným návrhom v šiestich oblastiach. Prvou oblasťou je, že potrebujeme primeranú definíciu definíciu falšovaného e, lieku. Um, odvolám sa teraz na kompromisný návrh číslo 6, to je veľmi dôležité. Falšovaný liek je ten, ktorý bol uh, pozmenený um, pokiaľ ide o jeho výrobu, pôvod alebo obsah. Um, chybné e, produkty by mali byť uh, jasne označené. Um, Ide tu aj o ochranu teda autorských e, práv, patentných práv a podobne. A potom tu ide o bezpečnostné opatrenia, to, je, eh, to sú teda kompromisné návrhy 7 až 10. Tu zaznelo viacero návrhov eh, na poli parlamentu. Niektoré išli tým smerom, že by sme mali mať bezpečnostné prvky, ktoré budú povinné pre všetky typy liečiv. Potom sme mali pozmeňovacie návrhy, ktoré chceli rozlišovať veľmi jasne medzi liečivami na lekársky predpis a voľne predajnými liekmi Kompromis, ku ktorému sme dospeli, je ten, že samozrejme sme zohľadnili všetky typy liečiv, ale máme tu um, akési odstupňovanie. Je dôležité, aby sme mali adekvátne a efektívne odpovede v tejto oblasti a preto je dôležité aby sme tu mali, e, aby sme sa postarali prvom rade o lieky na lekársky predpis, lebo tie sú e, veľmi rizikové, pokiaľ ide o e, zdravie pacientov. Takže tie by mali byť veľmi účinne chránené pred falšovaním. Tieto sa teda budú zohľadňovať v prvých štyroch rokoch, potom čo smernica vstúpi v platnosť. A potom budeme postupne rozširovať platnosť týchto bezpečnostných prvkov aj na ostatné typy liekov. Ďalšia dôležitá vec je, že e, členským štátom musíme e, dať priestor, aby prispôsobili bezpečnostné prvky. E, potom tu mám predaj cez internet, kompromisy 12 a 13, tu sa všetci zhodneme. Samozrejme, nemôžeme všetci vynechať v legislatíve to, čo je najdôležitejšie, pretože E, takouto cestou sa v distribučnej siete dostáva veľmi veľké množstvo falšovaných liekov. Ale mali by sme rozlišovať medzi legálnymi internetovými e, lekárňami a nelegálnymi. A musíme dať spotrebiteľovi potrebné informácie na to, aby e, takto mohol rozlišovať. Takže je dobré mať zoznam registrovaných lekári, lekární a je potrebné informovať spotrebiteľov o nebezpečenstvu, ktorému sa vystavujú, keď kupujú lieky od neregistrovaných lekární. A potom inšpekcie, kontroly. Ide o to, aby e, sa tieto kontroly vykonávali neohlásenie a e, dohľad nad nimi by mala mať Európska e, agentúra pre liečiva a dôležitá je aj otázka ochrany údajov pacientov. Kompromis číslo 11. Tu je dôležité, aby sme naozaj zabezpečili dôveryhodnosť aby pacient vedel, že jeho údaje nebudú zneužité pre komerčné účely. Potom tu máme bod číslo 6, teda sankcie. Tu ide o nový dohovor Rady Európy o falšovaní liekov a príslušné eh, trestnoprávne sankcie, pretože tu ide o ohrozovanie verejného zdravia. Povedali sme, že falšovanie liekov je trestné a eh, preto eh, sú tu aj príslušné sankcie. Na záver, kolegyne, kolegovia, by som chcela niečo spomenúť k dvom malým zmenám. Kompromis 15. Tu sa spomína should, ale malo by tam byť Shell vlastne. A to súvisí s tým, že tu ide o článok a nie e, úvodné ustanovenie, takže to je malá zmena. A v kompromise 11 ide o ochranu údajov. Tu treba e, vyčerpnúť e, odkaz na lekárne. Všetky liečiva by mali byť v celom reťazci zohľadnené. Ehm, takže preto je potrebná takáto zmena, ehm, takže dôvernosť eh, údajov pacientov tu nie je ohrozená. Potom by som ešte chcela povedať, že je celý eh, rád ehm, otázok, ktoré pokrývajú kompromisné návrhy. Zajtra pred hlasovaním ešte sa vrátime k niektorým eh, pozmeňovacím návrhom a je niekoľko návrhov proti, kde sa vy, vy jadrím proti ním, ale súhlasím s ich obsahom. A prečo? Preto, e, že sú to návrhy, ktoré sú pokryté kompromisnými návrhmi, ktoré som práve predstavila. Takže, e, e, ale potom sú tu aj také návrhy, ktoré nemôžu byť ohľadené kompromisnými návrhmi a preto by som chcela eh, hlasovať eh, v niektorých prípadoch proti ním, aby sme eh, zabezpečili koherentnosť textu a jeho celistvosť. A potom by som ešte chcela povedať, že si myslím, že máme teraz solidný E, základ pre našu prácu. To je dôležitý politický predpoklad, aby sme ukázali, že ako parlament sme e, zaujali jednoznačné stanovisko e, v téme tejto smernice a chcela by som sa na záver ešte poďakovať všetkým, ktorí sa spolu podiali na tejto práci. Ja ďakujem spravodajkyni. Myslím si, že je to jej prvá, prvé stanovisko v parlamente a práve takto závažná téma ale ako vidím, dobre to prebehlo, aj tá spolupráca s kolegami, takže ďakujem vám veľmi pekne za tú prácu, ktorú ste investovali do tejto témy a myslím si, že bude e, naozaj na prospech obyvateľom Európskej únie. A teraz tu už budeme mať komentáre a doplnenia zo strany tieňových e, spravodajcov, takže François Grosted ako prvá. Merci beaucoup, monsieur Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa pridať k blahoželaniam, ktoré ste adresovali pani spravodajkyni za výbornú prácu, ktorú urobila a za to vnímanie, ktoré prejavila a to, že vzala čo najlepšie do úvahy to, čo vyjadrili všetky strany. K pozmenujúcim kompromisným návrhom ja som celkovo naklonená a súhlasím s týmito kompromisnými návrhami. Medzi iným pozmeňujúci návrh číslo 1 hovorí o budúcom medzinárodnom dohovore o falšovaní eh, liečiv vzhľadom na to, že Rada Európy musí prijať návrh 11. E, mája, tak bolo by to prvý dohovor tohto druhu na medzinárodnej e, scéne. Tento dohovor by bol otvorený k podpisom krajinám e, neeurópskym. Je to iniciatíva, ktorá je zvlášť dôležitá vzhľadom na to, že Európsky parlament to musí, Európsky parlament to musí podporiť. Pokiaľ ide o internet, vieme, že toto je E, taká evidentná cesta na vstup s falšovaným liečivám, preto musíme e, kontrolovať predaj liečiv cez internet, urobiť informačnú kampaň a najprimeranejšie odpovedať, e, čo by znamenalo, že by sme mali mať smernicu, ktorá bude pokry, pokrývať nelegálny obchod a falšovanie na internete. Myslím, že by sme o to mali požiadať. Je to dôležité, aby sme o to požiadali Európsku komisiu. Pokiaľ ide o tie bezpečnostné nástroje, a tu máme niekoľko návrhov, ktoré sa týkajú tohto nástroja bezpečnosti. Toto je zásadné. Mať možnosť e, nariadiť takéto bezpečnostné nástroje, ktoré boli povinné pre nepredpisové lieky. Momentálne hovoríme o tých predpisových a mať taktiež také obdobie 4 rokov po vstupe do platnosti smernice, aby sme sa rozhodli o zahrnutí nepredpisových liekov. Možno, že toto by bolo dobré, zdá sa mi to teda vhodné. Hoci ja si myslím, že by sme mali rešpektovať kompromis v tomto smere, predsa len osobne, a teraz zdôrazňujem, že osobne, e, Mám výhrady k europackagingu, Ide o pozmeňujúci návrh 5 a 8, pretože zdá sa mi, že keď e, produkt bude podliehať e, autorovi, mal by byť nedotknutý, až kým sa dostane k pacientovi a Európska únia tak učinila v oblasti potravín, čiže ja osobne som navrhla alternatívu, e, ktorá by umožnila zachovať bezpečnostný nástroj, ktorý sme mali pôvodne. Viem, že tento návrh je ťažký, že ho neakceptuje tak jednoducho mm, väčšina mojich kolegov a preto ak ten návrh nebude e, prijatý, tak v rámci kompromisného návrhu 10 interoperabilita povedať, že ak sa príjme myšlienka ekvivalentnosti, tak áno, musíme presadiť interoperabilnú požiadavku v tých distribučných miestach. Ak e, e, liečivo prechádza cez viaceré členské krajiny, tak tá interoperabilita údajov sa musí zrealizovať e, sériovými číslami, musí tu byť harmonizácia systémov. A tu je potrebné zdôrazniť túto vec a štvoročné obdobie sa mi zdá byť dobré. Pokiaľ ide o kompromis 9, E, generické lieky. Osobne by som povedala, že ak táto kategória liekov bude podliehať predpisom, tak musí akceptovať rozsah pôsobnosti smernice bez analýzy rizika, pretože tu ide o bezpečnosť pacienta. Tu pracujeme v prospech bezpečnosti pacientov, nie v prospech niečoho iného a preto tu musíme mať vysoké požiadavky. Falšovanie sa nekoná iba na základe ceny liekov, ale aj na základe objemov uh, a tiež vieme, že mnohé lieky, ktoré sú dôležité, budú generizované, čiže je potrebné zapracovať tieto lieky e, do našej práce. Pokiaľ ide o e, databázy údajov, tu nie je problém. Pokiaľ ide o kompromis 14, zdá sa mi nevyhnutné posilniť úroveň e, Eh, inšpekcií v tretich krajinách. Toto je veľmi dôležité. Zdôrazniť tieto inšpekcie, obmedziť zoznam krajín a ako tie, ktoré majú rovnaké normy výroby porovnateľné s Európskou úniou, ktoré sú predmetom dohody vzájomného uznávania z EÚ. Toto sa mi zdá byť zásadné. Takže toľko k tomu, čo som chcela povedať veľmi stručne. Ešte raz blahoželám pani spravodajkyni a dúfam, že Európsky parlament e, bude dostatočne náročný, pokiaľ ide o zabezpečenie alebo o bezpečnosť e, pacientov. Ďakujem pekne. Dagmar Beren. Ďakujem pekne, pán predseda. Mali sme dobrú spoluprácu so spravodajkyňou a myslím si, že tých 15 pozmeňujúcich, kompromisných pozmeňujúcich návrhov sú skutočne tým, čím mali byť kompromisné návrhy, že také zhrnutie rozdielných názorov s tým cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru zhody v rámci prvého čítania, tak na úrovni výboru, ako aj na úrovni Európskeho parlamentu. Preto by som chcela odporučiť mojej politickej skupine, aby sme podporili všetky tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ja tak budem postupovať. Samozrejme, Všetci vieme, že perfektný svet vyzerá ináč, to je aj spravodajkyňa, ale keď si pozrieme, ako prebiehajú rokovania na rade, ak, ako, aký postoj pracovnej skupiny rady, tak musím povedať z hľadiska prístupu to vyzerá ináč. Nie je to tak katastrofálne rozdielne ako pri inom type legislatívy, ktorú sme chceli dosiahnuť. Takže nie je tak katastrofálne ako napríklad pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti alebo pri informovaní pacientov, ale aj napriek tomu je to tak, ako to býva bežné bežnej nárade, Preto ja považujem za dôležité, aby sme mali prvé čítanie v parlamente, teda v našom výbore, ktorý vyšle jasný signál rade. A musíme rátať s tým, že v rámci druhého čítania budeme musieť podstúpiť určité kompromisy. Teraz nechceme uzatvárať žiadne kompromisy s radou. To hovorím na adresu niektorých členov našej politickej skupiny, ako aj iných politických skupín pozmeňujúce návrhy, ktoré by odzrkadlovali teraz ten text rady, ktorý je nám známy, to nám vôbec nepomôže. Myslím si, tie kompromisy, ktoré prezentovala spravodajkyňa, ako aj to, čo povedala Francois Grostet, že to je na mieste, pri všetkých tých veciach a tým tým tom zahmlie, za, zahmlievaní, myslím tých, ktorí chcú komplikovať celú oblasť, tak tu sa konečne vraciame k tomu, čo ide v rámci legislatívy. To, čo ide v rámci legislatívy, je, aby sme bránili falšovaniu liekov, respektíve, ak už tomu dochádza, aby sme čo najrychlejšie to identifikovali, aby sa tie lieky vrátili, aby sme chránili našich pacientov. O to ide, aby sme chránili zdravie našich pacientov, aby naši ľudia boli chránení pred e, zlými liekmi alebo neúčinnými liekmi, lebo môžu to byť aj také lieky, ktoré neobsahujú žiadnu účinnú látku. To znamená, že musíme sledovať celý proces od výroby. Samozrejme, tam je dôležité mať kontroly na mieste pri niektorých podnikoch. Samozrejme, toto by sa mohlo ešte zlepšiť, to, tá kontrola toho, čo obsahujú lieky, ktoré kúpite na svete. A teraz spomeniem ešte raz jeden bod, ktorý patrí medzi moje obľúbené témy a síce, že musíme rátať s tým, že na, budú sa vyskytovať u nás čoraz viac liekov, ktoré obsahujú falšované Eh, účinné látky, musíme sa spoliehať na interné kontroly eh, výrobcov a musím si povedať otázku, odkiaľ pochádzajú tieto látky. To sú také štáty, proti ktorým neradi protestujeme, lebo to sú tie štáty, s ktorými máme významné obchodné vzťahy, ktorým chceme predávať napríklad technológie alebo aj metro, naše, naše metro. Čo sa týka Indie, Číny, jednoducho na to som ja príliš mal ako je náš výbor. To znamená, že musíme v rámci Európskej únie zabezpečiť to, aby keď ide o falšované liečiva alebo len účinné látky, aby sme posilnili kontroly, boli lepšie kontroly interného výrobcov, musíme zachytiť celý proces, životný proces liekov. Nie je to otočiť, je tam nejaký patent alebo nie, teraz nehrá úlohu, nestiahuje sa to aj na tú otázku, kde sa to vyrobilo, kde sa to predáva, alebo kam sa to transportovalo, aj to je úplne jedno. Kolegyne, kolegovia, jedna vec musí pre nás dôležitá a tu poukazujem na jeden môj pozmeňujúci návrh, ktorý považujem za dôležitý. Nemôžeme ďalej povoliť, ak teda to myslíme vážne, aby sa otvárali balíčky, balenia, aby sa ťa vyberali tabletky, toto musíme ukončiť. Nepodarí sa to zo dňa na deň, ale aspoň z strednodobého hľadiska. Preto nemôže to byť tak, že ak sa nám podarí, aby sa harmonizoval takmer všetko v Európskej únii, aby sme nemali harmonizovanú veľkosť balení. To znamená, že tí, ktorí nám poskytli informácie v minulosti, ktorí nám oznámili to, že ohrozíme ich, eh, ich oblasť ekonomiky, tí, ktorí sa takto stiažovali v minulosti, by som chcela na nich apelovať, aby e, sa obrátili na členské štáty, aby im povedali, že musia byť balenie, kde je 10, 20 alebo 50 tabletiek. A potom ide ešte aj o paralelný obchod. Tu pozerám na vás, pán predseda, a pozerám sa aj na kolegu Chacemarka Sisa, ktorý tu nie je. Takže potom by sa nemuseli vôbec otvárať tie balenie. balenia. Toto je veľmi zásadné. Preto je dôležité si pozrieť každého výrobcu, každý výrobný proces. A tu pri, tým, pri tejto legislatíve hovoríme o rizikách pre pacientov. Samozrejme, ak si dám tabletku proti bolesti hlavy a, a tá tabletka nemá žiadnu účinnú látku, tak nepomôže mi to, ak tá tabletka neobsahuje žiadnu účinnú látku. Ak si napríklad dám nejaký prostriedok na upokojenie, ktorý vôbec ma neupokojí, tak to nie je, nie je samozrejme dobré. Ale to ešte nie je nič také hrozné, keď máme hyparín, ktorý zrieďuje krv a je tam falšovaná účinná látka. Preto je dôležité, aby sme to rozlišovali a vítam aj časť legislatívy, ako napríklad článok 54a, kde komisia môže prísť určitými výnimkami, kde môže povedať, sú tu určité výrobky, ako napríklad na veľké balenia pre nemocnice, že tam by sa mohli spraviť určitú výnimku. Celkovo ten návrh komisie nepovažujem za zlý. Samozrejme musím povedať, že ho chceme zlepšiť, preto verím, verím že zajtra budeme mať dobré hlasovanie a pevne verím, že budeme jednotní na pléne, aby sme vyslali správny signál smerom k rade. Ďakujem, Antonia Parvanová. Thank you, Mr. President. Uh, will... Ďakujem, pán predseda. Ja teraz odprezentujem e, naše stanovisko ALDE e, v mene pána Kramera, ktorý sa nemohol zúčastniť osobne teraz, takže sa ospravedlňujem v jeho mene za jeho neprítomnosť. Prvom by som chcela poďakovať e, Maríze za všetku jej prácu v tejto zložitej téme a za jej kooperáciu a ochotu prisúvať ku kompromisom veľmi e, tvrdo pracovala na e, definíciách. Našli sme naozaj, myslím si, e, ten najlepší možný kompromis, na ktorom sme sa mohli dohodnúť v tejto oblasti. Chcela by som pa pripomenúť, že týmto návrhom sa snažíme zaoberať iba jedným percentom falšovaných liekov, teda tým, ktorý vlastne vstupuje tým legálnym kanálom na trhy. Takže toto je preto iba začiatok a preto potrebujeme ísť ďalej a aj e, bojovať proti e, nelegálnemu e, reťazcu. Je potrebné teda zaobrať sa internetovým predajom, teda kompromisnými návrhmi 2, 3 a 12. Pre všetkým tu ide o ten kompromis číslo 12. Ide aj o to, aby sa posilnila aj colná, eh, eh, justičná a policajná spolupráca. Takto sa to spomína v kompromise číslo 1. A pokiaľ ide o e, legálny distribučný reťazec, je treba zabezpečiť, aby sme vychádzali z kľúčových princípov, ktoré sú v 279. pozmeňovacom návrhu. Ide tu aj o e, nákladovú efektivitu. E, treba vychádzať teda z pomerov nákladov a prínosov jednotlivých opatrení a treba by to bolo primerané aj cene príslušného lieku. Hovoríme teraz o generikách, e, ktoré teda predstavujú menej než 1% falšovaných liekov. A e, vlastne už na IMKU sa diskutuje o tejto téme, o príslušnom kompromisnom návrhu je treba zabezpečiť, aby sme sa sústredili na správny e, problém a mali k dispozícii správne e, nástroje, e, tak aby e, sme zabezpečili bezpečnosť pacientov. A pokiaľ ide o kompromis číslo 9, e, tento z rizika vychádzajúci prístup veľmi podporujem. Um, E, samozrejme, nemá sa to týkať iba tých generík, ako som už povedala, a mali by sme naozaj e, posúvať proporčne a nákladovo efektívne. A potom, pokiaľ ide o 231. pozmievací návrh pani Dagmar Beren, pokiaľ ide o um, um, iné balenie alebo zmenené balenie, my chceme toto úplne zakázať, toto prebalovanie liekov a ako kompromis podporujeme e, teda to, čo navrhuje pani Rod Berend, je e, potrebné zabezpečiť integritu produktov, ehm, a teda tí, ktorí sú v priamom e, kontakte s produktom, by nemali vlastne nejako pozmeňovať tento obal Myslíme si, že naozaj na prvom mieste je e, ochrana pacientov a preto by sme mali byť veľmi prísni v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, aj my, musím povedať, um, sme vo všeobecnosti spokojní, či už ide o duch uh, spolupráce eh, s spravodajkyňou, ako aj pokiaľ ide o spoluprácu s ostatnými politickými skupinami a pokiaľ ide o obsah týchto pozmeňovacích návrhov a kompromisných návrhov, takisto. V niektorých prípadoch samozrejme E, máme odlišné návrhy, teda boli odlišné návr- e, tie naše pôvodné návrhy, ale podporujeme tieto kompromisné návrhy. A chcel by som e, sa pristaviť pri troch z týchto kompromisných návrhov. Pokiaľ ide o ich dôležitosť aj z politického pohľadu, by som sa chcel vyjadriť. Pôvodne sme žiadali o e, rozšírenie e, týchto bezpečnostných prvkov na všetky e, lieky, ale je veľa prípadov porušovania aj v, teda, v prípade liekov, ktoré nie sú na predpis, um, preto sme to chceli rozšíriť na všetky lieky, ale podporujeme teda ten aktuálny návrh, teda uh, štvoročné prechodné obdobie, po ktorom uh, sa uh, tieto bezpečnostné ochranné prvky majú rozšíriť na všetky e, lieky a počas tohto obdobia sa teda budú zbierať rôzne údaje, ktoré by um, mali preskúmať riziko falšovania. Pokiaľ ide o štvorku, sedmičku a 15, o tieto tieto kompromisné návrhy. E, musím povedať, že sme radi, že kompromis 5 a 8 e, sledujú náš pôvodný návrh. Pokiaľ ide o e, to prembalovanie liekov, že je povolené, pokiaľ sa budú rešpektovať príslušné bezpečnostné normy. A sme spokojní so skutočnosťou, že kompromis 3, 8, 12 a 13 že ehm, tieto kompromisy sú prepojené tiež s našimi pôvodnými návrhmi. Pokiaľ ide o zabezpeky bezpečnostných ehm, charakteristík a osobitné povolovanie ehm, pre eh, predaj liekov na internete aj teda pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia e, verejnosti, je potrebné teda, aby verejnosť bola naozaj informovaná o rizikách spojených s takýmto typom predaja liekov. E, myslím si, že výsledok, ktorý sme dosiahli v tomto texte, je vynikajúci. Ďakujem. Um, Ďakujem. Ja by som chcela tiež uh, pogratulovať spravodajkyni. Mali sme naozaj vynikajúcu spoluprácu všetci. Áno, tie kompromisy išli správnym smerom a zachovali naozaj tie dôležité body a my ich preto podporíme. Ehm, ak teda, ehm, ja myslím, že teda výbor Envy eh, podporí tento návrh a eh, tým bude on ešte posilnený a eh, dostane súhlas aj na plenárke. Um, rada by som chcela uh, spomnúť pár bodov, ktoré um, by sme teda radi videli podporené. Um, ale zároveň treba povedať, že chceli sme toho dosiahnuť viacej, ale treba si uvedomiť, že toto sú mm, iba prvé kroky a neskôr sa nám uh, podarí sa dosiahnuť viac. Chcela by som aj zdôrazniť, že sa treba k tejto téme vrátiť o pár rokov pretože falčova, falšovanie vo svojej povahe je e, trestným e, činom a e, vlastne ľudia, ktorí takéto veci robia, vždy si nájdu nejaké svoje cesty k tomu, aby pokračovali vo svojej činnosti a prioritou pre nás by mala byť ochrana pacientov. Takže mali by sme chápať túto smernicu ako prvý krok, na ktorý budú nasledovať ďalšie. Ja, Peter Líze. Peter Lise. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripojím k tým slovám vďaky pani spravodajkyni aj, aj teraz spravodajcom, e, Tiem spravodajcom a spravodajkyňam by som chcel e, poďakovať predovšetkým e, François Grostec a EPP. Pozoroval som, že nie vždy bolo jednoduché naše rokovanie, ale tá, to úsilie pristúpiť ku kompromisu vedlo k tomu, že nakoniec sú rovnakého postoja všetky politické skupiny. A pokiaľ ide o dôveryhodnosť údajov v internete, tu sa nám podarilo naozaj vypracovať veľmi dobrý návrh. Mali sme tu ten ťažký problém, ako na jednej strane strane umožniť, aby paralelný predaj bol umožnený, ale na druhej strane, aby sme podporovali aj bezpečnosť. Ja som patril k tým, ktorí napríklad e, boli e, za to zmenenie škatuliek, pretože nemáme jednotné veľkosti e, balení škatuliek, ale Myslím si, že ako povedala tak Marot Berend, mali by sme myslieť trochu ďalej a bolo by dobré, aby sme zašli o krok ďalej. V aktuálnej situácii, kedy nemáme skutočný európsky vnútorný trh, by pre pacientov mnohých členských štátov malo e, e, veľký dopad, keby sme e, urobili internetový predaj zložitým alebo ho znemožnili, pretože potom by sa zvýšili ceny liekov, kto to zaplatí a ešte aj ďalšie zhoršenie prístupu k liekom by to znamenalo pre pacientov pacientov. Ale z dlhodobého pohľadu by sme sa naozaj týmto mali zaoberať, mohli by sme zatať vypracovanie nejaké štúdie. Z dlhodobého pohľadu by bolo naozaj v zmysle európskeho vnútorného trhu dobré, keby sme mali um, rovnaké e, ceny um, do určitej miery v celej EÚ. Pre európsky vnútorný trh e, je to zvláštne, e, že odlišnými cenami E, vlastne transplantujeme e, e, lieky v EÚ, teraz súvisto s nákladmi. Takže bolo by dobré, keby sme návrh kolega Millera z, za stranu socialistov spred mnohých rokov znova sa s ním zaoberali. Vtedy sme ho v Nemecku zamietli a teraz sa v Nemecku o tejto téme znova diskutuje. Um, takže keď uzavrieme túto tému falšovania, možno by sme sa mohli eh, venovať tejto téme um, podobných cien. Um, takže to len ako taká úvaha z mojej strany. A pozmievací návrh 272 z, z mojej strany a 272 teraz zo strany kolegyne Parvanova hovoria o tom, že tam, kde nemáme žiadne požiadavky na bezpečnostné prvky. Mali by sme umožniť, e, e, aby toto bolo možno na dobrovoľnej báze, pretože to, čo ešte Ehm, takže mali by sme naozaj podporiť túto ehm, dobrovoľnosť a potom 179 eh, ide o pomocné látky. Tu by som poprosil eh, kolegov a kolegyne, aby môj eh, návrh a návrh kolegu Ulmera podporili, aby sme si to tu nemiešali. Pomocná látka je to, um, o čo nám má eh, ísť. A ehm, mali by to byť také pravidlá, aké platia aj v iných oblastiach, napríklad keď hroznový eh, cukor, cukor eh, sa určitým spôsobom používa v potravinách, tak by sme mali podobne postupovať aj v prípade liekov. Ďakujem ešte raz za spoluprácu. Myslím si, že je to dobrý výsledok, s ktorým snáď vyjadríme zajtra všetci náš súhlas. Ďakujem. Ja, ich glaube, Môžem sa, myslím, pripojiť k tým všetkým, ktorí povedali, že sa našli dobré kompromisy pri definíciách eh, falšovaných liekov aj v oblasti regulovania internetového obchodu, aj sankcií, ktoré budeme potrebovať Myslím, že Peter Líze má pravdu, eh, keď eh, hovorí, že budeme sa neskôr musieť zaoberať eh, touto témou chaosu na trhu s liekmi. Aj Dagmar to povedala, nie je vlastne dôvod, prečo v jednej krajine by v obale, v balení bolo 12, v inom 10 a v niektorej inej krajine až 36 um, ehm, teda piluliek, takže toto by bolo dobre, keby sme regulovali noč, či dosiahneme rovnaké e, ceny. To je už zase odlišná kapitál. Samozrejme, že by to bolo želateľné, ale tu máme samozrejme odlišné aj e, kultúry, pokiaľ ide o to, čo stojí zdravie. Um, ako už povedala Dagmar, chceme e, zamedziť tomu, aby e, sa falšovali lieky, e, a to pre dobro e, e pacientov, alebo obsahové e, látky liek, liekov. To je našim cieľom. E, ale nie som celkom presvedčený o tom, e, e, že to prebalovanie liekov je naozaj tým zdrojom falšovania, pretože tu nejde o e, falšovanie liekov, ale lieky, ktoré existujú, sú kontrolované sa vlastne prebalujú do iného obalu, v ktorom sa predávajú na danom trhu práve preto, že veľkosti balení sú e, odlišné medzi jednotlivými členskými štátmi a vlastne ten obsah sa nemení. Ehm, takže e, ja si myslím, že tento príslušný návrh zachádza nad e, mieru, pretože ehm, vlastne je možné vo vnútornom trhu využívať takéto ehm, možnosti. A okrem toho ešte k paralelnému trhu Ehm, tuto došlo iba k jednom prípadu zneužitia vo Veľkej Británii a okamžite ehm, sa na to prišlo, takže to nesúvisí veľmi s falšovaním eh, liekov. Ak by sa tento paralelný predaj mal eh, zamedziť alebo, alebo, alebo zákazať, tak by to eh, bolo na užitok iba farmaceutickým priemyslom, pretože by ehm, zarobil nejaké tie milióny až miliardy viac. Na druhej strane, ak je tu konkurencia, aj možnosti reimportu e, ich liekov, e, týmto dosiahneme určité znovu vyváženie situácie čo by jedného dňa mohlo viesť e, k nejakej politickej um, um, dis, um, diskusie alebo úprave na tému toho, koľko by mali stáť lieky. Takže uh, Netreba si predstavať veci, ktoré v reáli neexistujú. To je pre mňa neuspokojivé. E, takže toto boli prihlášky do diskusie. Ak by chcela pani spravodajkňa, môže k ním zaujať stanovisko. Chcete sa vyjadriť? Nie. Nie je tomu tak. Ďakujem pekne, naozaj nemám nič, čo by som dodala k tejto veci len chcem súhlasiť s tým, čo odznelo ohľadom paralelných trhov. Takáto je realita, tieto existujú na našom vnútornom trhu. Takže musíme zabezpečiť, aby sme čelili nelegálnym trhom, bojovali s nimi a preto toto potrebujeme podporiť, ale nemám nič, by som dodal. Ďakujem pekne, hlasovanie bude zajtra. A teraz sa dostávame k bodu 6 a 7 o farmakovigilancii a spravodajkyňov je Linda McEwen. Má slovo. Yes, thank you, chair. Ano, ďakujem pekne, pán predseda. Tieto dva body teda preberieme spolu, nemusíme ich oddelovať. Kolegovia, teraz práve koluje kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený viacerými alebo väčšinou tieňových spravodajcov politických skupín. Ehm, je tam napísané, kto s čím súhlasil, pretože sekretariat nemal čas na finalizáciu tohto dokumentu v tomto formáte. Chcem len poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom z rozličných politických skupín, pretože minulý týždeň bol veľmi ťažký, mnohí z nás nemohli cestovať do Štrasburgu a ja viem, že mm, tvrdo pracovali na dosiahnutí tohto kompromisu, ktorý nám umožňuje, ako dúfam, e, mať jednoduché hlasovanie zajtra v tomto výbore. Myslím si, že celková analýza, ktorú by som mohla urobiť k tomu, o čom budeme zajtra hlasovať, je tá, že e, v podstate zlepšujeme celý systém e, farmakovigilancie v Európe. A toto ide, tu ide o bezpečnosť e, pacienta, zabezpečenie o tom, toho, že sa budú rešpektovať všetky pravidlá, pacienti budú informovaní, keď uh, E, nejaké liečiva sú nové alebo e, obsahujú novú aktívnu zložku, tak aby sme ich stimulovali, e, aby zverejňovali nejaké vedľajšie účinky, aby o nich hovorili verejným orgánom, ktoré budú kontaktovať farmaceutické spoločnosti a tieto budú potom pracovať na tých vedľajších efektoch a rozhodnú sa, či je potrebné pacientovi poskytnúť nejaké poradenstvo alebo niečo podobné. Je to teda zlepšenie bezpečnosti pacientov v celej Európe. Keď sa pozrieme na kompromisný pozmenujúci návrh k smernici 1A a 1B, momentálne sú takto očíslované, tak ide o zlepšenie informovanosti e, pacienta a príbalových letákov. V poslednej diskusii vyplynulo, že tu nie je podpora kolegov e, k, k návrhu komisie zahrnúť do tohto príbalového letáku k SPC kategóriu, ktorá by sa e, nazývala zásadné informácie hrubým písmom. Myšlenka komisie bola taká, že tento príbalový leták je podrobný, že by sa z toho mali vypichnúť tie hlavné problémy nejakých vedľajších účinkov ale konzultovali sme príslušné skupiny, hovorili sme s mnohými ľuďmi a vyplynulo z toho, že toto nemá podporu, pretože ľudia majú pocit, že e, sú rozličné skupiny pacientov, pre ktoré sú dôležité rozličné veci. Čiže namiesto toho, a tie nevyspravodajci všetci toto navrhujú, je to, že požiadame komisiu, aby revidovali príbalové leteky, zásadne pozrieť sa na obsah informácie, ktoré sú tam pre pacientov 18 mesiacov a mm, spotrebiteľské organizácie, zdravotnícke organizácie budú súčasťou tohto procesu. Je teda k 1A a 1B. Toľko. Druhá séria pozmeňujúcich návrhov 2A a 2B pokrývajú mm, mm, produkty, ktoré sú intenzívne monitorované. Tu sme mali intenzívne diskusie. Veci sa majú tak, že tieto kompromisy sú podporované všetkými politickými skupinami s výnimkou zelených. Téma ktorá bola dosť kontroverzná. Je to, ako by sme mali nazývať túto kategóriu liekov. Ide o lieky, ktoré sú nové na trhu alebo obsahujú aktívne zložky a predstava je teda taká, že pacienti by mali byť informovaní, že berú tieto nové lieky a mali by byť stimulovaní, aby hovorili o nejakých vedľajších účinkoch, ako by sme ich mali nazývať tieto nové lieky. A hovorila som s kolegami, Zdá sa, že tu nie je podpora pre výraz komisie intenzívne monitorované produkty, čiže čo teraz navrhujeme, namiesto toho je povedať, že na príbalových letákoch bude termín toto liečivo je predmetom dodatočného bezpečnostného monitoringu a tiež tam zapracujeme symbol, ktorý bude mm, široko známy v Európe, že teda ide o nový produkt alebo ktorý má novú aktívnu zložku. Diskusie o tom, aký to mal byť symbol, boli dlhé a prevrátený trojuholník sa používa už teraz v rámci SPC, ale niektorí kolegovia mm, s týmto nesúhlasia. V niektorých e, krajinách to znamená jed alebo nebezpečenstvo, čiže komisia by mala prísť s tým symbolom. Symbol by mal byť čierny, teda čo najjednoduchší. Niektorí kolegovia e, chceli, aby informácie na vonkajšom obale a príbalovom letáku by mali byť nejak identické, ale nie je tu mm, konsenzus v rámci tieňových spravodajcov, čiže momentálne je viac informácií na tom príbalovom letáku. No a zároveň téma 2B, kompromis 2B e, pre mňa e, výraz intenzívne monitorované produkty je v poriadku, ale zdá sa, že v tom nedosiahneme konsenzus a z kontaktov s e, komisiou vyplýva to, že kľúčové je, aby si pacient uvedomil, že berie nový liek alebo liek, ktorý má novú aktívnu látku. Toto je kľúčové. Ďalej, kompromis 2C. Všetky teda kompromisy v rámci dvojky sa týkajú tej istej oblasti. Kompromis 3 ide o správy pacientov um, a väčšina pozmeňujúcich návrhov je od kolegov, ktorí hovoria, že pacient by mal podávať správy, že to nestačí, mnohí pacienti nepoužívajú internet, možno by chceli um, komunikovať uh, písomne alebo telefonicky, čiže informácie by mali byť um, jednoduché zlepšenie disponibilných verejných informácií prostredníctvom Európskeho webového portálu. V konci kompromis 3 sme doplnili mm, e, liečiva alebo to, že výrobcovia liečiv by nemali byť nejak ovplyvňovaní, nemali by byť nejak obviniteľní a súhlasíme s tým, že treba vyňať myšlienku anonymného podávania správ, pretože boli prípady e, zlomyselných e, správ, ktoré smerovali proti e, konkurentov vo farmaceutickom, konkurento, proti konkurentom vo farmaceutickom priemysle. Čiže potrebujeme vedieť, kto je autorom takéto, takéto správy, aby tam boli možné ďalšie kontakty. To je kompromis 3, kompromis 4 to je ten najkontroverznejší, ktorý máme pred sebou a tu ide o efekt liečiv na životné prostredie. Keď sme na to, o tom hovorili naposledy, tak som váhala, či to tam zapracovať, tie ustanovenia, ktoré vyžadujú, aby orgány, ktoré pracujú vo farmakovigilencii, ak by boli tiež zodpovedné za environmentálny dopad. Podľa mňa to je veľmi dôležitá otázka ale nejde vlastne o farmakovigilanciu ohľadom mm, v súvislosti s ľudským zdravím. Čiže máme tu dva kompromisy. Jeden sa týka prvá časť 5a, nové úrodné ustanovenia a druhá časť kompromis, konsolidovaný návrh. To úvodné ustanovenie, um, s tým súhlasili všetky politické skupiny s výnimkou EPP a konsolidovaný návrh E, s tým súhlasia socialisti a demokrati, zelení a GUE. Čiže ešte stále <coughs> väčšina teda súhlasí, že niečo by sa malo urobiť s tým životným prostredím. Hovorila som s komisiou a s radom. Je tu naozaj úprimné želanie pozrieť sa na celú tému dopadu e, liečiv na životné prostredie, ale hovoríme tu predovšetkým o ľudskom zdraví a niektoré liečivá, hoci majú vplyv na životné prostredie, predsa len ľudské zdravie a dopad na ľudské zdravie je dôležitejší. Ďalej, kompromis 5, e, risk, e, riziko pardon, a profit tu znovu mm, je to celkom jasné. Myšlienka je taká, že bezpečnostné štúdie budú realizované farmaceutickými organizáciami na požiadanie verejných orgánov. V minulosti sme tu mali problém, že keď bolo autorizované nejaké liečivo, tak v podstate tu neboli e, takéto iniciatívy. Tu som zapracovala nový koncept e, štúdia efektívnosti E, bezpečnosť a efektívnosť e, a po diskusiách s, kolego, s kolegami a s komisiou o celej otázke toho, že keď je liečivo na trhu už veľa rokov, tak e, počas povolovania je potrebné e, dokázať efektívnosť a v ďalších rokoch e, by mali byť verejné orgány mať možnosť overiť si túto efektívnosť. Čiže zapracovali sme to sem, sme pokryli obavy niektorých kolegov, ktorí chceli, aby tá autorizácia bola povolená jedine vtedy, keď sa toto preukáže. Určité podmienky, niektoré choroby, niektorí ľudia proste reagujú inak na e, rôzne liečivá. Čiže toto by sme mali zohľadniť. Myslím si, že je tu koncept pridanej hodnoty e, liečiv, e, toto liečivo musí byť užitočné pre pacienta, aby ho mohol brať. Čiže v tomto kompromis riešime práve toto. Vyžadovala si to intenzívnu prácu. Myslím, že tu máme základ na diskusiu v rade. Toto je veľmi vážna téma. Kompromis 6, poplatky, kontroverzná, zlož, kontroverzná otázka. Musíme zabezpečiť, aby bola zaručená nezávislosť farmakovigilancie. To je kľúčové, nemalo by to byť prepojené s nejakými spoločnosťami. A potom kompromis 7, webový portál. Toto sa týka toho, aké informácie by mali byť zverejňované a tu som podporila tých, teda Európsku komisiu, ktorá chce zabezpečiť, aby celý systém farmakovigilancie v Európe bol oveľa eh, transparentnejší a zodpovednejší eh, Podporila som pozmenujúci návrh o e, tomto zozname, hlasovacom zozname, čiže nechcem podporiť pozmenujúci návrh, ktorý by sa snažil o obmedzenie e, verejných alebo zverejňovaných informácií. Ďalšie návrhy, ďalších 5 k smernici, týka sa komitológie, boli predložené na návrh sekretariátu, pretože táto legislatíva bola vypracovaná pred Lisabonskou zmluvou a všetky sú v súlade s postupmi komitológie, ktoré sme prijali, eh, pokiaľ ide o pasy zvierat, čiže to by nemalo byť kontroverzné nariadenie o farmakovigilancii, kompromis 1, rovnaká téma ide o intenzívne monitorované produkty. Znovu všetky politické skupiny súhlasia s výnimkou zelených a kľúčová téma, e, to je práve ten názov a používanie teda dodatočného bezpečnostného monitoringu. kompromis o životnom prostredí. Práve mi povedali, že tu je potrebná jedna oprava, že EPP súhlasilo <clears throat> s úvodným ustanovením. Všetky politické skupiny teda e, súhlasia s kompromisom, ktorý sa týka úvodného ustanovenia a SAD súhlasilo s tým e, pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka životného prostredia. Ďalej, poplatky, kompromis 4, webový portál, znovu podobná téma. Čiže <clears throat> e, prístup k eurovigilancii, kompromis 6, e, toto nebolo mm, kontroverzné. Len aby som to objasnila, pretože niektorí kolegia, nie tieňoví spravodajcovia, ale ďalší kolegovia to nesledovali tak zblízka, bol tu určitý zmetok. Webový portál je webová stránka, e, ktorú mm, EMA zriadi alebo sprístupní pre, verejn, e, pre verejnosť. E, Eurovigilancia to je databáza pre expertov. Tam môžu zapracovať Ehm, informácie o vedľajších účinkov liečiv, bude to prístupné národným orgánom a spoločnosti tam budú vkladať tiež dáta. Časti tej databázy budú samozrejme verejné, chcem, aby to bolo čo najtransparentnejšie, ale samozrejme podrobnosti o vedľajších účinkov na konkrétnych ľuďoch to, to nebude zverejnené, to je teda celkom pochopiteľné. Čiže toto sú kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré máme na stole. Ako som povedala, väčšina z nich bola schválená väčšinou politických skupín a dúfam, že hlasovanie zajtra ráno bude teda hladké. Ďakujem. Ďakujem, Linda. Hm, ďakujem, Linda. Ďakujem pekne aj za tú odvedenú prácu pri týchto obidvoch správach a ďakujem pekne za tie kompromisy, ktoré sa ti podarilo dosiahnuť s ostatnými a teraz si vypočujeme komentáre tieň spravodajcov Pilar a Júzo ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som skutočne sa poďakovať pani McEwen za tú obrovskú prácu, ktorú odviedla v rámci dosiahnutí kompromisov a my toto podporujeme. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ako aj našim pracovníkom, ktorí skutočne veľmi intenzívne museli pracovať. To súviselo s tými problémami, ktoré sme mali minulý týždeň, keď sme nemohli všetci cestovať do Štrásburgu. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tak tie zhrli, zhrnuli tie najdôležitejšie body, vyjadrili vlastne tú problematiku. Ide tu o smernicu, ako aj o nariadenie, kde pacient, kde sa informuje pacient o vedľajších účinkoch, ktoré by mohol mať príslušný liek. Ide tu o problémy, ku ktorým môžu viesť tieto vedľajšie účinky. Sú tam informácie o tom, na koho sa má obrátiť pacient, na svoj na lekára alebo na internetovú stránku. A toto významným spôsobom zlepšilo návrh komisie. My podporujeme pozmeňujúce návrh 1A, 1B, 2A, 2C, 5, 6, 7, pani McEwen skutočne tam veľmi dobre popísala, ako, čo, čo sa týkajú pozmeňujúce návrhy a preto nechcem nejako strácať čas, aby som detailne popísala pozmeňujúce návrhy. Čo sa týka liečiv, ide tu aj o bezpečnosť a o tie bezpečnostné charakteristiky, kde sa tu vytvára vlastne trojuholník a to by znamenalo pre členské štáty, že miestam by išlo o toxické produkty, preto komisia by to mala overiť a mala by nám v tejto súvislosti niečo predložiť. To isté sa týka aj niektorých ďalších aspektov. Čo sa týka kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ide aj o životné prostredie. Určite životné prostredie je pre nás veľmi dôležité, ale my si myslíme, že toto je smernica, ktorá sa zameriava na vedľajšie účinky liečiv. Čo sa týka životného prostredia, samozrejme aj tam môžu byť určité neželené účinky, ale podľa mňa bolo dobré, keby sa to zhrnulo v úvodnom ustanovení a nie v samotnom legislatívnom texte. Preto tu máme pozmeňujúci návrh 4a, za ktorý sme boli, a 4b, tam proti tomu sme boli. Teraz, čo sa týka samotného nariadenia, tam to vyzerá rovnako, nie sú tam žiadne problémy, súhlasíme s tými kompromisnými návrhmi s výnimkou detailov, ktoré sa týkajú aspektov životného prostredia, lebo to by sa malo zapracovať do celého textu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Pilar Ajúzo a teraz Antónia Parvanova požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pogratulovať pani McEwen k výsledkom na tejto je to, bola to veľmi technická téma a vieme, že minulý týždeň my sme mali určité vedľajšie účinky v súvislosti s sopkou a ona skutočne e, využila všetky možnosti, ktoré poskytovala internetová komunikácia, takto dosiahla kompromisy. Ja vítam to, že všetky skupiny podporujú kompromisy, ako aj tie kľúčové, e, kľúčové výpovede správy, kde ide o pre o transparentnosť a o dôveru pre pacientov. To je veľmi dôležité pre našu politickú skupinu. Potom tu ide aj o profesionálov a o ďalších, ktorí pracujú s týmito liekmi. Potom, čo sa týka letáku. Opatrenia, ktoré sa týkajú príbalového letáku, tak už ten pôvodný návrh komisie umožnili určité hodnotenie, prehodnotenie tohoto dokumentu. Tu nejde len o farmakovigilanciu, ale ide to o informovanie pacientov. Preto ja vítam ten kompromis, ktorý dosiahli všetky politické skupiny, kde apelujú na komisiu, aby prišla s návrhom, aby prehodnotila ten obsah, informačný obsah a to, ako má vyzerať ten leták, to je v návrhu 1 a 1b. Nechcem hovoriť dlho, a preto hovorím naraz o smernici ako aj naredení. Čo sa týka monitorovania produktov, som veľmi rada, že sme dosiahli zhodu, ktorá sa týka toho, že nechceme ísť cestou intenzívneho monitoringu, chceme nájsť správne prvú formuláciu, chceme tu mať monitorovanie produktov, také, ktoré buď podporí dôveru spotrebiteľov, teda pacientov, a je to dôležité aj pre priemysel. Potom ďalšia zložitá oblasť, vplyvy na životné prostredie, Farmaceutický produkt to je 4A a 4B, to sa týka 2 a 2, 2B rovnako. Podľa mňa by sme to mali byť pragmatickí. Pre všetky oblasti politiky je dôležité, aby sme sa opierali o dôkazy v rámci našej diskusie. A v tomto prípade sa obávam, že čo sa týka úvodného ustanovenia, bude tam určité vlastne vyhlásenie o problémoch v súvislosti s verejným zdravím a životným prostredím a to sa neopiera o žiadne dôkazy. Vlastne by sme tu iba obviňovali, že liečivá pre, pre humánna medicína že ohrozuje životné prostredie, ako aj e, živočíchy toto je skutočne prehľadné bez nejakých dôkazov a bez údajov. A v tejto súvislosti musíme postupovať zodpovedne. My sme parlament, pripravujeme legislatívu a my jednoducho tu nepíšeme nejaké články pre médiá. Preto je veľmi dôležité, aby naša práca sa opierala o dôkazy a chcela by som privítať ďalšie opatrenia. To znamená, komisia nám musí poskytnúť údaje a mňa zaujíma skutočne, či sme povedali, že vplyv na životné prostredie na verejné zdravie, a mňa by malo, ako to budeme merať a kde. Mohlo by sa ukázať, že to bude veľmi drahé a ak získame nejaké údaje, čo s nimi spravíme, zakažeme niektoré liečiva, pre všetkým tie, ktoré sú, môžu byť veľmi nebezpečné, ale predsa tie užívajú, mm, užívajú malý počet ľudí väčšina liečiv sa berie pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Takže ako budeme postupovať? Ak by sa ukázali určite, že oceány alebo pôda obsahujú určité stopy, zakážeme to. A podľa mňa musíme byť pragmatickí. Ja podporujem ten celkový prístup spravodajkyne, ako aj tej možnosti, že pacienti môžu vlásiť vedľajšie účinky to je dobré, aby pacienti mohli hlásiť takéto veci. Toho sa týka kompromis 3 pri smernici, to je veľmi zásadné. A toto viacejkrát žiadali organizácie, ktoré zastupujú pacientov. Potom, čo sa týka notifikácia a informovania, dôležité, aby všetci účastníci boli informovaní a aby mohli včas konať. Je zásadné, dôležité, aby tu boli informácie o týchto efektoch, aby, o ktoré hlásia pacienti alebo príslušné národné orgány. Je dôležité, aby sa zabezpečilo možnosť reagovať, ak tu boli nejaké vážne vedľajšie účinky, ktoré hrozujú bezpečnosť pacientov a niekedy dokonca priemysel reaguje rýchlejšie ako administratíva. Čo sa týka štúdií, hľadne efektivnosti, to, z toho sa týka 5 pozmeňujúci návrh, tu chcem pogratulovať spravodajkyni. Tu musíme rozlišovať medzi účinnosťou a klinickou účinnosťou. To je samozrejme veľmi zložité, ale tu sa dosiahla veľmi dobrá koordinácia so všetkými tenými spravodajcami. Ďakujem pekne, ste využili náš názor a som veľmi rada, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis v súvislosti s orgánmi, ktoré musí vykonávať takéto štúdie. To sa týka takých liečiv, ktoré už sú dlho na trhu a kde vieme, že sú tu určité nové vedecké poznatky, alebo tá choroba sa zmenila. Potom nedostatok terapeutickej účinnosti. To by mohlo ohroziť život niektorých pacientov, preto by to malo spadať pod tú legislatívu a ďalej musíme sa snažiť dosiahnuť lepšie hodnotenie klinickej účinnosti toto je nový prístup. A čo sa týka DG Sanko, viem, že sú tam nejakí ľudia, ktorí by chceli ísť ešte ďalej, ktorí by chceli mať, ktorí chceli, chceli by ešte o krok ďalej. A mohli sme to zvážiť. Čo sa týka ďalších krokov, čo sa týka zloženia prak a jeho zodpovednosti, Dôležité je posilniť farmakovigilanciu v rámci EMEA a národné orgány by nemali pôsobiť protiklade s touto organizáciou. CHNP. To sú orgány, ktoré sú zodpovedné za odobratie licencie. Spomínajú sa ďalšie veci, ako napríklad prístup USA. Toto všetko posilní transparentnosť, ako aj dôveru a myslím si, že je veľmi dôležité, čo sa týka eudravigilancie, By sme tu mali určitý prístup pre výskumníkov, aby sme tu nespôsobovali nejaký chaos, aby nemali prístup, aby nemali prístup verejnosť alebo pacienti, aby sme ich nezavádzali. Takže to boli tie body, ktoré som sa spomenul. Ďakujem pekne ešte raz, spravodajci. Thank you. Uh, Marina Janakoudakis. Uh, yes, well, I haven't really... A chcem k tomu veľmi veľa dodať. E, v prvom rade ďakujem Linde za vynikajúcu prácu a spoluprácu. Aj pokiaľ ide o prácu na, na e, kompromisoch, je to naozaj príklad e, spolupráce jednotlivých politických strán pre dobro občanov. Takže um, sú tam dve otázky, ktorý, ktorý, ktoré nám ležali na srdci, ale tie sme prebrali. Uh, Takže intenzív monitoring a príslušná veda sa nám nepozdávala, ale to, sa, e, to znenie sa potom pozmenilo. Bali sme sa, že by to ľudí jednoducho mohlo odradiť od toho, aby používali lieky a potom je tam rozdiel medzi varovaním ľudí a naozaj ich odstrašením. Ale našli sme tam, myslím, správnu cestu vpreď. A potom opäť je tu ten environmentálny kompromis. E, tam som mala tiež trochu obavy, pretože životné prostredie je veľmi dôležitá téma. Mali by sme naozaj dávať pozor v tejto oblasti, ale tým, že tu dáme príslušnú vodné ustanovenie, tak zdôrazníme, že je to dôležitá téma, ale inou, v inej oblasti a v inom období by sme sa ňou mali zaoberať. A inak musím povedať, že e, môžeme naozaj e, podporiť väčšinu e, znenia smernice. Ďakujem pekne. A teraz Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. a Ďakujem aj ja spravodajkyni, aj tieňovým spravodajcov. U nás to bola pani Ajúzo z IPP. E, nie som až taký nadšený my, ak, e, tak ako v prípade teda správy Matias, ale napriek tomu ďakujem. Myslím si, že sú dobrým východiskom. Som ešte trochu nešťastný, pokiaľ ide o to, že momentálne nebolo možné niektoré veci zlepšiť v tomto balíčku. Hovorím to preto, že si nie som istý, či rok a pol ďalších diskusí v rámci komisie naozaj nám e, pomôžu dosiahnuť e, prelom, ale návrh komisie e, s tými hlavnými bodmi že to viedlo trošku k chaosu, preto som navrhol určité pozmeňovacie návrhy, ale možno čas ešte nedozrel. Uh, a nemal som ani dostatok príležitosti pred preložením týchto návrhov diskutovať s kolegami a kolegyňami z iných e, politických skupín, ale pokiaľ ide o informovanie pacientov, poprosil by som kolegov, aby sme už začali e, uvažovať nad tým, ako by sme mohli pripalové letáky zlepšiť. Bez nejakého zhrnutia to nebude fungovať, pretože správnych dôvodov e, tento listok musí byť vždy veľmi dlhý, musí toho obsahovať veľmi veľa, čo je dôležité z právneho hľadiska, ale keď sa prečítajú pacienti, tak je to problematické, pretože potom už niekedy ani neužívajú tabletky, ktoré by mali užívať ale keby sme to nemali pribalové letáčiky, tak eh, eh, by sme už nemali potom informovaných pacientov, čo si želáme. Takže možno nejaké zhrnutie by bolo potrebné. Ehm, ale k tejto téme sa ešte eh, snaď vrátime neskôr, v neskôršom období a potom ešte k životnému prostrediu vo výbore, aj v politickej skupine sú odlišné názory v tejto oblasti. K tomuto som ja predložil tiež pozmeňovacie návrhy, ktoré um, sa neodrážajú v kompromisoch doslova, ale myslím si, že by sme um, si mali urobiť jasno v dvoch veciach. V prvom rade je tu problém, sú tu aj vedecké uh, výskumy, že je tu vplyv na životné prostredie. Nie sme ešte až tak ďaleko, ako by sme chceli v tejto oblasti, ale je tu problém a pre mňa je vždy dosť dôležité, keď napríklad eh, konštatujeme zmeny v rybách, napríklad, tak je tu podozrenie aj, že tu dôjde k zmene na ľuďoch, keď eh, vlastne budú konzumovať vodu z vôd, kde tieto ryby žijú. Takže treba konať. A v mojom pozmeňovacom návrhu som chcel uh, um, niečo povedať, čo sa neodrazilo jasne v kompromise, že životne dôležité lieky potom sa nedostanú ku svojim pacientom. Uh, Napríklad, že by sme nemali stiahovať z trhov e, životne dôležité lieky z environmentálnych dôvodov, ale sú iné e, nástroje, ako napríklad e, informovanie liekov, že pri rovnakej účinnosti je možné zamedziť negatívny vplyv na životné prostredie, alebo teda e, e, vplyv na životné prostredie e, používať ako jedno z kritérií prepisovania liekov a týmto by sme ďalej posunuli aj výskum. Dôležité je, aby komisia sa intenzívnejšie zaoberala touto témou a ja si myslím, že úvodné ustanovenie príslušné, prípadne nejaký článok to umožňa. Ehm, zajtra uvidíme, ehm, za čo sa väčšina vyjadri. Ehm, s priamým eh, hlásením pacientov na príslušné orgány mám ešte stále ťažkosti. Myslím si, že to eh, povedie k veľkým rozpakom a eh, príslušné orgány budú mať oveľa viac práce, než by bolo užitočné možno, ale myslím si, že tento kompromis nie je nenapadnutelný. Možno by kolegovia mali preskúmať či by nemohli e, podporiť pozmeňovací návrh 231, ktorý členským štátom umožňuje určitú mieru flexibility v tejto oblasti. A potom by som ešte chcel požiadať kolegyne kolegov, aby e, porozmýšľali, či nemôžu podporiť návrhy 244 a 246. E, tu ide o známe účinné látky a lieky, kde by bolo dobre porozmýšľať nad tým, či by sme pre malé e, podniky zo strany EMEA nemohli umožniť určité ústupky a potom 76 e, e, a 79 tu prosíme o tom, aby medzinárodne uznávané definície vedľajších účinkov sa používali a žiadne iné. A potom pri nariadení by som podpor, poprosil podporu pozmeňovacieho návrhu 82 a to je opäť dôležité pre malé a stredné podniky. Je tu o e, námietky proti rozhodnutiu EME e e a momentálne je to možné iba formou kompletného súdneho procesu, ak majú dojem, že sa rozhodlo nesprávne Ehm, bolo by dobre umožniť aj iné cesty, tým by sme odľahčili aj súdy. Takže srdečne ďakujem. Nie som možno vždy úplne spokojný, ale kompromis idú správnou cestou a je tomu asi tak, že s kompromismi nie vždy je možné byť 100% eh, spokojný. Ďakujem pekne, kolega Líze. Teraz ďalšia kolegyňa. Vážený pán predseda, budem stručná. Táto práca Lindy McEvan je pozoruhodná. Našla všetky kompromisné argumenty, všetky prvky, ktoré boli potrebné preto, aby sme sa všetci zhodli. Z mojej strany som predložila niektoré návrhy, ale musím povedať, že som úplne spokojná s kompromisným riešením, ktorý navrhuje pani McEwan. Či už ide o transparentnosť, e, poplatky, e, len niekoľko slov celkom iste môžeme pripustiť, že otázka životného prostredia a dopad na životné prostredie, teda pokiaľ ide o farmaceutické produkty, to je riešené úvodným ustanovením. Je jasné, že túto tému musíme dať na stôl. Je to problém, ktorý je zásadný hlavne v spracovaní e, vody, v súvislosti s nečistením vody. Musíme túto tému riešiť, e, pretože reakcia, ktorú teraz máme na antibiotika napríklad, to k tomu prispieva, sme rezistentnejší k antibiotikám, alebo ostatné e, nevýhody, napríklad proti rakovinové prostriedky e, sú voľne, voľne sa pohybujú v našich riekach, čiže musíme sa týmto zaoberať. Možno, že nie teraz, ale celkom isté je to potrebné. Michal Tremopolos, ďakujem pekne. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα πω δύο λόγια Eh, eh, Ďakujem pekne, dovolte pár pripomienok. Pani spravodajkyňa bola spoluspravo... Eh, Rivasi bola spoluspravodajkyňou, nemôže tu byť a ja úplne zdieľam kompromis 2A a 2B, podporujem pozmeňujúce návrhy 2A a 2B. Chceme, aby bezpečnosť bola lepšie monitorovaná, chceme, aby tu bolo viac informácií 4a a 4b, tie tiež podporujeme. Chceme, aby ten environmentálny rozmer sa bral do úvahy, keď e, sa analýz, robí analýza nákladov a e, výnosov a preto sme prekvapení, že ďalšie niektoré e, politické skupiny ako EPP súhlasia s úvodným ustanovením čiže k 4a, ale nie zo 4b. Takže toľko k tomu, k tej časti, ktorá sa týka článku. Čiže my máme výhrady. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Françoise Grostet. Ďakujem pekne. Povedalo sa toho veľa, medzi iným aj e, našou teňovou spravodajkyňou Pilar Ajuzo. E, a len sa raz spomeniem niekoľko vecí. Nejde o znovu objavenie systému farmakovigilancie, len harmonizovať niektoré veci na základe prvkov, ktoré umožňujú identifikovať sekundárne účinky alebo vedľajšie účinky niektorých liečiv, reagovať na problémy. Som celkovo spokojná, pretože niektoré návrhy, ktoré spolupodpísali moji kolegovia, boli prevzaté a som spokojná, že sme stiahli slovo intenzívny dozor, to je teda francúzsky preklad, e, pre niektoré lieky, kde tento pojem naozaj mohol um, vyľakať pacientov. Farmakovigilencia nie je na to, aby znepokojila pacientov, len aby ich informovala. A je dôležité, aby sme zachovali ten prospešný účinok a aby sme nenarušili rovnováhu informáciu a rizika. E, pretože liečivo má liečiť, nie e, vytvárať nejaké problémy pre pacienta. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, áno, celkom iste, všetci máte pravdu, keď hovoríte, že je potrebné, alebo jedného dňa sa budeme musieť tejto otázke venovať ale nie je to súčasťou farmakovigilencie a preto nemali by sme uvažovať teraz, stačí to úvodné ustanovenie a Európskej komisie musíme položiť jedného dňa e, otázku a mm, teda čakať návrhy. Nemám nič, čo by som ešte dodala, všetko už odznelo zo strany rozličných kolegov, len som rada, že sa berie do úvahy špecifika špecifikum niektorých liečiv, ktoré, sa, ktoré teda sú zamerané na liečenie ojedinelých chorôb. To je všetko, čo som vám chcela povedať. Ďakujem. Ďakujeme pani Grostet. pani Rod Berend. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dva komentáre a potom by som hovorila o pozmeňujúcich návrhoch. Prvý komentár sa týka tej témy životného prostredia. Neustále pri legislatíve súvislosti s liečivami, bez ohľadu na to, čo išlo, sme sa snažili tam zakomponovať aj aspekt životného prostredia. Možno, že toto nie je to úplne najlepšie miesto, ale myslím si, že je na mieste, aby sme neustále na to poukazovali. A ten kompromisný pozmeňujúci návrh dáva aj určitú úlohu agentúre pre životné prostredie. Kolegyňa sa pýtala, že čo máme robiť? Chceme zakazovať liečiva? Nie, to samozrejme nie. Ale ona spomínala určitú dôležitú oblasť, oblasť hormónov. Iní kolegovia poukazovali na antibiotika a vieme, že ostávajú určité reziduá vo vode. Napriek vysokým nákladom sa to nepodarí vyfiltrovať tak ak by sme takto nepôsobili, tak e, bolo by to také pri klimatickej politike. Ani tam nevieme, čo máme robiť. To znamená, že sú tam viaceré témy, kde máme patentované riešenie. A napriek tomu vieme, že je to problém. A snažíme sa ho riešiť. To je teda našou úlohou ako politikov. Preto pevne verím, že tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy budú podporné väčšinou. Čo sa týka, čo sa týka tých príbalových letákov, tak e, ja som si prečítal tie kompromisy, nie sme šťastní ani s tou formuláciou, že komisia by chcela niečo spraviť 18 mesiacov. My vieme, že komisia e, ona pôsobí tak, ako pôsobí, to vieme a tuto si zastupcia komisie môžu povedať, že áno, chceme to spraviť, ale potom je tam, sú tam ešte právne služby komisie, ktoré majú iný názor. Takže dôležité je vyslať signál a viem, že samozrejme spravodajkyňa chce využiť aj ďalšie opatrenia, aby zabezpečila to, aby to bolo súčasťou najbližšieho legislatívneho programu. Ak by komisia chcela ísť toto cestou, ako som popísal, tak to bolo dobré. A teraz ešte rýchlo v tom čase, ktorý mám v dispozícii, by som chcela povedať niečo pozmúce návrhom, ktoré ja som predložila. Chcel by som vysvetliť kolegom, ktorí ich nepovažujú za jasné. Takže máme tu návrh 72 a 77, tie sa týkajú zloženia toho výboru, ktorý sa volá Prák Takže to je ten poradný orgán, ktorý sa týka farmakovigilancie. Spravodajkyňa vychádza z toho, že členské štáty by mali mať možnosť tam vyslali, to mali mať možnosť vyslať zástupcu. Mne to pripomína situáciu, ako keby sme spravili capa záhradníkom. Pevne verím, že, pochop, že chápete, o čo ide. Členské štáty to sú tí, ktorí v posledných desiatich rokoch stále e, sa snažili privoziť farmakovigilanciu. Nebola to EMEA, ale to boli členské štáty, ktoré boli neschopné zbierať e, údaje, nechceli vytvoriť štruktúry alebo poskytnúť peniaze a teraz ich máme ešte odmeniť tým, že by mohli pôsobiť v ďalšom výbore, kde by to mohli podkapovať nie, nie, nie, nie, kolegovia. Skutočne tu malo ísť iba o vedu. Členské štáty Konec koncov sú zastúpené v každom jednom výbore MEI a toto je bol taký výbor, kde by išlo hodnotenie rizika. A skutočne tam by som chcela mať odborníkov a vedcov, nie nejakého úradníka z nemeckého ministerstva zdravotníctva, ktorý by mal vôľu cestovať do Londýna. Tak ja som sa snažila nájsť nejaký kompromis v rámci 77 tam uvedení sa môžu zúčastňovať, ale nemôžu hlasovať. Chcela by som poprosiť o podporu, aby sa to schválilo. Uvidíme, čo z tomu povie rada. Asi si viete predstaviť, čo povie rada. A oni povedia, že tam radšej sú mať troch členov za každý členský štát ako jedného. A teraz návrh 70. Tu mením tú formuláciu z Executive Director Executive Director General. Viem, že to je kontroverzná téma. Viem, že to je téma, kde viacerí kolegovia vlastne nevedia, čo by na to mali povedať. A nemám tu 100% súlad s hierarchiou komisie, ale jednoducho som hovorila s bývalým komisárom, s príslušnou, generál, príslušnou generálnou rieteľkou, som sa pýtala, ako sa riešia výberové konania pre agentúry. A môžem povedať, že pri všetkých agentúrach Európskej únie sú, je rozdielne odmene, odmenovanie. Máme tu agentúry, kde máme 60 pracovníkov, ktorí sú odmenovaní ako generálny riaditeľ. EMEA má koľko pracovníkov? Myslím si, že má teraz 600 pracovníkov. Z časti tam máme vedúcich oddelení a majú viac pracovníkov ako má riaditeľov Európska komisia, majú tam obrovskú zodpovednosť a executive director zodpoveda vlastne postaveniu bežného riaditeľa. Jednoducho takto nezískame tie najlepších ľudí. Ja viem, že potom je tam problém, že generálny riaditeľ komisie tam je v riadiacej rade a že vlastne generálny riaditeľ riadi celú tú inštitúciu, že je tam určitý problém, ale čo sa týka finančného objemu, ktorý je nutné riadiť, že je to inštitúcia, ktorá má 600 ľudí a je tam, sú tam tie úlohy. To si vyžaduje iné zadelenie, iné postavenie. Ak chceme tam mať najlepších ľudí a chceme tam odvádzať najlepšiu prácu, musíme to spraviť. Bo musíme si pozrieť tých kandidátov, ktorí sa uchádzajú o, o pozíciu riaditeľa. A keď si to pozriete, to nebudú tie najlepší ľudia z Európskej únie. To nebudú ani tie najlepší z Európskej komisie, ktorí sa o to uchádzajú. Je to jednoducho určitý, určitá nevýhoda. Jednoducho tam tí ľudia majú na starosti veľmi veľa ľudí a nemajú to postavenie, je to neudržateľná situácia, je to komisia, jednoducho sú tam, také, sú tam určité pravidlá pre výborové konania. Ja som sa tu snažila riešiť aspoň čiastkový problém a budem sa tomu venovať aj v budúcnosti. Mne nejde o to, či tam niekto zarába viac alebo nie. Chcem Poprvé, aby sa odmenovalo zodpovednosť, to je naša téza a to podporuje Európska komisia. A prvé všetkým tam chceme mať tých najlepších ľudí pre tú prácu. A preto ich musíme inde začleniť a kolegyne, kolegovia, keď chceme mať nejaký prehľad o tom, ako fungujú iné agentúry, napríklad aj ECHEA, nemám nič pre tej agentúre, ale aj tam sa vytvorili špecifické pravidlá pre tých kolegov, ktorí tam pracujú. Ja som bola v zásade za a sú to aj ďalšie agentúry a tu si kladiem otázku, čo oni vlastne robia celý deň. Pri EMEI je mi to jasné, ale pri niektorých si kladiem otázku, čo robia celý deň. A tie výkony riaditeľe sú AD15-16, to nemôžem akceptovať. Preto musíme vytvoriť možnosť to zmeniť a poprosím vás, aby ste podporili 70 odo mňa. Merci. Ďakujem pekne pani Rodberend, pán Parnil. Áno, pani predsedníčka, milí kolegovia, z mojej strany tiež blahoželám mm, našej spravodajkyni a ďakujem jej za jej prácu a za prácu tieňových spravodajcov, ktorí takto zlepšili smernicu a nariadenie, pretože my všetci vieme, že táto smernica a toto nariadenie bolo považované za oslabenie farmakovigilencie v EÚ a ja si myslím, že pozmeňujúce návrhy, tak ako sme ich e, videli, kompromisné pozmeňujúce návrhy umožňujú dosiahnuť novú rovnováhu. Zároveň si myslím, že tento text, tento dokument je len etapou pokračovania nášho boja e, smerom k väčšej farmakovigilencii a k silnejšej ochrane európskych občanov. Chcel by som sa venovať téme, ktoré, ktorá sa mi zdá byť e, ešte mm, ako téma práce do budúcnosti. Je to tá verejná moc a farmaceutické laboratória. Myslím si, že tento dokument e, nejde dostatočne do hĺbky a to sa dá chápem. Kompromis bol nevyhnutný ale sú tu aj slabé miesta verejného financovania, ktoré by mohli pokračovať v tom, že mm, v tom zmysle, že tento systém farmakovigilancie bude považovaný za poskytovateľa služieb farmaceutickým laboratóriám. Linda McEwen o, sa o tom zmienila vo svojich slovách. A je tu teda to, zlé postavenie e, týchto subjektov a interpretácia e, laboratória sú takto v takej nepohodlnej pozícii a myslím si, že my v budúcnosti e, by sme mali verejné orgány dostať z tejto nepohodlnej pozície. Hoci to teda nesúvisí s touto témou, zároveň mám na mysli aj to, čo sa stalo v súvislosti s chrípkou, s chrípkou H1N1. Takže toľko k, k tomu, čo som chcel povedať. Ďakujem pani McEvan A ďakujem vám a teraz pani, pa, pani McEwan, <laughs> máte slovo po všetkých týchto chválach. Ďakujem pekne. Um, ďakujeme za pomoc pri tejto obrovskej práci, takisto aj sekretariátu, ktorý sa venoval tejto veci. Nemám toho, čo by som veľa povedala. Máme dohodu e, k environmentálnym otázkam. Je to trošku také možno slabé a počúvam kolegom, ktorí sú tu už 15 rokov, že stále len hovoríme o tejto veci, ale nič s ňou nerobíme a teraz tú zmenu, ktorú som ja urobila, e, pán Peter Lize tu už nie je, ale niektoré návrhy um, vyzývajú farmakovigilantný výbor, aby sa venoval environmentálnym otázkam. Podľa mňa to nie je korektné, pretože tu sa zameriavame na ľudské zdravie, ale environmentálna agentúra by sa teraz týmto mala zaoberať. Podľa mňa to je tá primeraná úloha. Mali by sme využiť Európsku environmentálnu agentúru, aby sa týmto zaoberala. Potom to, čo vravel Peter Líze a hľadne reportovania. Viem, že sú tam určité e, pochybnosti, ale je tu systém, ktorý môže fungovať a bol to výskum, ktorý vykonal nezávislé orgány a vieme, že je tu možnosť, aby pacienti hlásili vedľajšie účinky. To je niekedy veľmi efektívna cesta. Čo sa týka tých výnimiek, napríklad pri homeopatikách 7, ja si myslím, že ak je tam nejaká aktívna látka, tak by to malo spadať pre farmakovigilanciu preto eh, je to tam uvedené. Takže ja si myslím, že to pokrýva mnohé oblasti a myslím si, že zajtra určite budeme dobre hlasovať. Vous remercie. Donc je vous rappelle que nous votons euh, demain matin et que le vote en plénière aura lieu. Chcela by som vám pripomenúť, že budeme hlasovať zajtra do obeda a potom na plenárke to bude v júni a teraz posledný bod nášho programu. Pani Westlund tu nie je. Pán Jørgensen, chceli by ste prezrieť tú správu, nech sa páči. Ja, jeg taler på, vegne af, af Åsa Vestlund, som desværre ikke være til stede. Form... Ďakujem pekne, bohužiaľ pani Vestlund nemôže byť prítomná. To, prečo sme prišli s týmto uznesením, je, že si myslíme, že čo sa týka trombínu, tak ten by nemal byť uvedený ten by sa mal doplniť do prílohy 4, smernice 95. Chcel by som povedať, čo je to trombín. Je to jeden enzym, ktorý sa získava z, z prasačej krvi, ako aj z hovedzej krvi. A je to enzym, ktorý je prirodzenou súčasťou krvi zvieraťa a je súčasťou krvného koagulačného systému. Je to určitý enzym, ktorý vedie k tomu, že sa krv zráža. Takže to je niečo prirodzené. A na čo to chcú využiť v potravinárskom priemysle? Chcú to využiť na to, aby sa zlepili určité typy alebo druhy mesa do jedného kusa. Preto sa to nazýva niekedy aj určité lepidlo pre meso. keď si to pozriete ako také, tak tá látka nie je rozhodne nebezpečná. Takýto názor tu je. A to je vlastne aj tá motivácia komisie, prečo to chcú povoliť. Nie je to nebezpečné ako také, je to niečo prirodzené, ale ten problém, ktorý tu vzniká, je to využívanie. To využívanie bude viesť nešťastným efektom, preto by sme chceli argumentovať, aby sa nepovolil trombín, aby teda sa nevyužíval. A sú tu tri argumenty. Prvý sa týka toho, že napriek tomu, že táto látka nie je nebezpečná, môže viesť určite nebezpečným efektom. Prečo? Preto, lebo ako väčšina z vás vie, keď, vy už, keď používate meso v rámci produkcie potravinárskom priemysle, tak sú, môžu, môžu tam byť rozdielne baktérie, ktoré napadnú plochu a čím je väčšia plocha, tým je väčšie riziko, čo sa týka baktérií. To sa týka napríklad salmonel, ako isto všetci, iste všetci viete, môže viesť vážnym problémom a je veľmi je jasné, že ak teda máme viacero druhov mesa, ktoré dáme dokopy, tak rastie to riziko. Potom je to ďalší argument, ktorý hovorí, že to môže viesť k tomu, že budú zavádzaní alebo nesprávnym spôsobom informovaní naši spotrebitelia. To znamená, že kus mesa, ktorý sa prezentuje ako kus mesa, v skutočnosti nie je tým, čím, ako sa prezentuje, ale pozostáva z viacerých častí a jednoducho spotrebitelia nebudú mať prehľad o situácii. A e, označovanie bude veľmi problematické, ak sa to dobre nevyrieši, tak spotrebiteľ nebudú vedieť, že či ide o jeden kus mesa alebo viacero kusov mesa, ktoré boli vzájomne nejakým spôsobom pospájané. Komisia nepriamo toto aj uznáva, ale napriek tomu chce povoliť využívanie e, týchto látok, napríklad čo sa týka využívania takýchto, takého druhu mesa, v reštaurácii to môže spôsobiť určité problémy. E, ja si chcem položiť otázku, že prečo by sa to malo vôbec takéto niečo využívať. A na záver môžem povedať, že podľa mňa nie je dobré povoliť túto látku, nevytvára to žiadnu pridanú hodnotu, nemôžeme povedať, že no, sú tu určité negatívne efekty, ale sú aj veľmi pozitívne. Nie, takéto niečo tu vôbec nemáme. A silne pochybujem, že bol dopyt na, zo strany spotrebiteľov po takomto niečom. Ja som nikdy nepočul, že by nejaký spotrebiteľ povedal, že, že to chcú. Ja som nikdy ešte nepočul od nejakého spotrebiteľu, že, že by to chcel. Je to veľmi nepríjemné. Skôr každý hovorí, že je veľmi nepríjemné, že môžeme kúpiť meso, ktoré nejakým spôsobom zlepené. Bolo by dobré, keby... Nikto nepovedal, že je dobré, keby sme mohli kúpiť meso postavujúce z rozdielných typov mesa, ktoré bolo nejakým spôsobom zlepené. Jediný význam, ktorý to má, je, aby sa predávalo meso, ktoré pozostáva povedzme z odpadových produktov, aby nikto na tom zarábal peniaze. Spotrebitelia spotrebiteľ sa bude núkať niečo, čo nie je tým, za čo sa to vydáva. A vieme, že mnohé štáty, ako napríklad Dánsko, Švédsko, Nemecko, to nie sú voči tomu kriticky a vedia, že médiá to veľmi pozorne sledujú a e, jednoducho len preto, že sú nejakí producenti, ktorí by to chceli využívať, E, by sa to malo zrealizovať. Podľa mňa musíme využiť tie možnosti, ktoré majú zmysel Lisabonskej zmluvy, aby sme zastavili tento vývoj a pevne verím, že to podporíte. A na záver by som chcel povedať, že tu ide o možnosť zavádzania spotrebiteľov. E, na základe koncentrácie baktérií môže, môžu byť určité rizika pre zdravie táto možnosť by nepriniesla nepriniesla žiadne výhody a podľa mňa by sme to mohli zabrániť a pevne verím, že ma podporíte. Ďakujem. Je, pour ma part, euh, mon groupe n'étant pas représenté, je partage tout à fait ce point de vue. Euh, Madame Ayuso. Moja politická skupina nie je pritomná, ja osobne však e, toto stanovisko podporujem. Pani Ajuso má slovo. Srdečne ďakujem. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou k týmto e, prívodným látkam. Beriem si teraz slovo. Táto smernica 92, teda 95 lomeno 2 pripúšťala zmenu príloh a teda um, tento prípad, ktorým sa zaoberáme, je, je, jedným z nich. Na to, aby sme takúto látku mohli použiť, e, musí ísť o bezpečnú látku. Napríklad ESA e povedala, že vo svojom stanovisku, že toto nepredstavuje nejaké problémy ani e, z technického pohľadu, ani e, negatíva pre spotrebiteľa. Určite ide o e, technickú zmenu, technologickú zmenu. Je potrebné stabilizovať produkt. Potom A samozrejme sa tu hovorí aj, že spotrebiteľ sa nemá zavádzať. Toto je argument, ktorý spomína spravodajkyňa určite zavádzanie spotrebiteľa. Um, tu sa spomína, že to musí byť aj označené, že teraz spotrebiteľ, ktorý takýto eh, produkt použije, ktorý nie je škodlivý, je bezpečný, aby eh, však eh, tento vedel, um, aký produkt používa. Hovorí sa potom, že v reštauráciách sa to nemôže používať, takže um, tu nejde o zavádzanie spotrebiteľov, ale to jediné, Toto jediné by mohlo prestavať argument, eh, aby sme eh, toto nedovolili. V každom prípade je potrebné, aby naozaj pošte tejto látky bolo jasne označené, nemôžeme zavádzať eh, teda v tomto smysle spotrebiteľa. Minulosť ehm, v minulosti v prípade reformy prídavných látok sme už takéto niečo mali, vtedy tiež nedošlo k zákazu No už e, nie je tu nejaký, e, nejaké jasné východisko e, na to, aby sme mohli podporiť to, čo žiada pani spravodajkyňa. Aj ďalších 20 potravinových pridavných látok. Aj tým by sme sa potom mali venovať. Sú to argumenty, ale nie sú to e, naozaj e, veľmi pevné e, argumenty, ktoré by mohli pre seba získať spotrebiteľa. Je potrebné, aby bolo jasne označené, Eh, na balení tohto mesa, že eh, teda akým spôsobom vlastne eh, vzniklo a nie, nie je možné, aby tento produkt sa predával v reštauráciách. Ak sa toto teda umožní, tak potom nevidím dôvod, prečo by sme mali tento návrh úplne zamietnúť. Pán Šliter. Ďakujem pekne, zdieľam názor spravodajcu. A tento produkt skutočne chce zavádzať spotrebiteľov, To by som chcel doplniť. To čo za tým produktom je, že niečo, čo vyzerá ako kus mesa, nie je kusom mesa. A neviem, či na obale to bude niekde uvedené, že to tak je. Spotrebiteľ, ktorý vidí produkt, si, mo, si nebude, nebude hneď vedieť, že to je niečo zlepené. A je pravdou, že tá chemikália ako taká nie je nebezpečná ani jedovatá, ale je tam určité riziko v rámci toho spracovávania, že môže dojsť ku kontaminácii, kontaminácii a potom bude kratšia záročná lehota, čo je jasná nevýhoda pre spotrebiteľa. Je tam aj bakteriologické riziko, to znamená, že čo sa týka trvanlivosti, je tam veľké riziko. A si myslím, že samozrejme tá látka ako taká nie je nebezpečná, ale častokrát sme bojovali o formulácie, o význam eh, legislatívy a jednoducho išlo nám vždy o to, aby nebol zavádzaný spotrebiteľ. Aby tie prísady, ktoré tam sú, ktoré sa schvália, boli na prospech spotrebiteľov. Ale tuto neobstojí žiaden z týchto argumentov. Jednoducho to nemôžeme si a s tým súhlasiť. Podľa mňa je dôležité, aby toto bol taký pilotný prípad, aby sme raz povedali, že toto nie je dobré. Nie z toho dôvodu, že by to eh, ohrozovalo životné prostredie alebo tak, ale nie. Tu ide predsa o etické a morálne dôvody, ktoré je nutné naplniť Máme tu možnosť na základe zmluvy a máme tu legislatívu, kde spolupracujeme. Tu nejde o nič, čo by prospelo spotrebiteľom. Spotrebiteľ to nepotrebuje, ide tu jasné zavádzanie a okrem toho si zoberme, ako sú tam rizika. Kto bude kontrolovať to, že reštaurácie nebudú tento produkt využívať? Kto to zaplatí? No spotrebiteľ. To znamená, že pre spotrebiteľa to bude jasná strata vo všetkých oblastiach. Takže musím jasne povedať nie. Madame Hodbehant. Ďakujem. Samozrejme, že sa to bude používať v reštauráciách, to predsa všetci vieme. E, pri mincemeat a podobne. Mleté meso. E, sú medzi nami takí, ktorí sa e, tomu už dlhé roky venujú. Myslím si, že e, potrebujeme naozaj, aby prišiel nejaký veľký škandál. V prípade BSE komisia by e, absolútne ani náhodou neprišla na to, že takéto niečo navrhne. Odfrezovanie kostí, mechanically recovered meat, to sa malo teda e, zakázať, pretože by e, vlastne e, tekutina z kosti sa mohla dostať do mesa, mohla by ho kontaminovať. Vtedy jedna kolegyňa povedala, že to je naozaj niečo nechutné, ale aj, aj to, o čom teraz diskutujeme, je niečo veľmi nechutné. Je tu o dva aspekty. V prvom rade je tu zdravotný aspekt čo sa stane s povrchom tých jednotlivých zlepených e, e, častí mesa, ktoré sa ne, nebudú konzervovať, ktorí sa nečistia, nemôžu sa čistiť, lebo sú to tie najmenšie maličké čiasto, čiastočky. Povedzme to otvorenie, ide o odpad. Sú to eh, časti, e, samozrejme jedlé časti zvieraťa, ktoré e, by za normálnych okolností nikto z nej zjedol. Takže čo urobíme? Tretina e, e, hovedzieho sa a nedovolujeme ani, aby sa spracovala na krmivo a nemôže to ísť ani do živočíšnej múčky, nemôže sa to ani spracovať na krmivá, pretože máme nejaké emocionálne pohnutky na to nie sú nejako e, vedecky e, podmurované. A teraz chceme dovoliť, e, aby tie najmenšie čiastočky, ktoré sú bočným produktom výroby, aby z tohto ehm, bočného produktu, z tohto odpadu sa urobil kúsok mesa. No samozrejme, že to je zavádzajúce. A pri všetkom respekte ku kolegom, ako napríklad kolega z komisie, ktorý veľmi veľa toho urobil v boji proti BSE, Eh, no tak ďakujem teda pekne za to, čo eh, eh, teda navrhujete v tejto veci napísať, že teda to, to obsahuje trombín, alebo teda, že ide o kombinované kúsky mesa. Ehm, no už ja neviem, s ktorými kolegami ste diskutovali. Ja neviem, či ste e, nepočuli to, čo sa deje v mnohých e, členských štátoch, ten e, umelý sír na pice a podobné veci, ktoré sú v médiách v mnohých členských štátoch. Mm, keď Eh, vlastne je nejaký škandál v Španielsku na španielských jahodách a zrazu už nikto nekupuje kvôli pesticidom španielskej jahody. Vtedy eh, zrazu sa všetci spamätajú a povedia, že sú dobrí a iba eh, dobré produkty používajú. Um, ja, ja, ja nechápem, na toto nie je žiadne odôvodnenie, aby sme to tu robili, takže buď urobíme niečo, čo je naozaj potrebné, alebo niečo, čo môžeme vysvetliť spotrebiteľom kombinované e, produkty. Kto by chcel takéto, e, takúto, takúto vypreparovanú e, šunku predávať? To, to je možno ešte tá lepšia varianta, lepší prípad, úprimnejší prípad, ale v tomto v tejto našej téme. Ja tu naozaj vnímam ľahkú tendenciu uh, E, e, začínate byť opäť e, taký dosť, teda príliš veľkorysý, príliš štedrý a to ma naplňa, naplňa obávami, pretože mnohí kolegovia tu neboli pred 12 rokmi, keď sme prechádzali tými veľkými potravinárskymi krízami v Európskej únii. Ja dúfam, že toto je niečo, e, kde vám dojde, že nejde tu iba o e, zdravotné riziko, aj o vnímanie zo strany spotrebiteľov, o to, čo e, zažívajú spotrebitelia. Ja musím doma mojim voličom povedať, že E, som zodpovedná, e, teda oni to vnímajú tak, že som zodpovedná za to, že na pici majú umelý sír a podobne, že si kupujú e, meso, ktoré nie je mesom a šunku, ktorá nie je šunkom, šunkou. Toto uznesenie je veľmi dobré, mali by sme ho podporiť. Takýto produkt sa nemôže prevziať do prílohy, nie je to um, žiadna povolená látka a nemal, nemal by sa, nemala by sa táto látka ani takou stať. Madame Villemotte. Thanks very much. Uh, I agree with... Ďakujem pekne. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedala Dagmar, takže ja môžem byť veľmi stručná. Ľudia si e, e, kúpujú kus e, mesa jednoducho, keď poviete spotrebiteľovi, že to, čo si vlastne kúpuje, sú zvyšky mesa, ktoré sú len pozliepané dokopy. Neviem, či by si to kúpili neboli by s takým niečím spokojní a e, nekupovali by sa takéto niečo radi. Takže naozaj tu ide o zavádzanie. Myslím si, že úplne bez pochyby ide o zavádzanie. A je tu zvýšená možnosť kontaminácie okrem iného, čo môže viesť k vážnym infekciám a to je pre mňa dokonca ešte dôležitejšie než zavádzanie verejnosti, čo je dostatočne zlé samé o sebe. Takže chceme naozaj Eh, vyrábať takýto typ produktov pre ľudí, ktorých zdravie by sme týmto um, mohli poškodiť. Sme za ne zodpovední. To je teda niečo, čo by som nechcela podporovať a ja si myslím, že preto toto uznesenie je niečím, čím by sme mali vyjadriť náš súhlas a dúfam, že si to uvedomí komisia, ako eh, spotrebitelia nechcú byť zavádzaní, chcú poznať pravdu o potravinách, ktoré konzumujú. Je vous remercie. Euh, pour ma part, je m'associe totalement à ce qu'a Úplne sa môžem pripojiť k tomu, čo povedal Dagmar Rodberend. Nemôžeme predsa povedať, že chránime spotrebiteľov, že chceme e, e, mať dôveru občanov v Európu a zároveň niečo takéto obhajovať. Možno by ste vy, pán rediteľ, chceli eh, ozremiť vaše stanovisko. Ďakujem pekne. To je zložité, ale myslím si, že je to dôležitá úloha. Pokiaľ ide o zdravie, riziko, ktoré by mohlo vzniknúť pre zdravie spotrebiteľa, pán Jörgensen to už povedal, samozrejme. Um, EFSA jasne povedala, že E, tu nevzniká riziko pre spotrebiteľov v dôsledku tohto projektu. Ak sa zmiešavajú, zlepujú e, kúsky mesa, čiastočky mesa, e, zvýši sa tým riziko kontaminácie. To je naozaj niečo, čomu môže dôjsť, ale priemysel môže toto riziko tiež kontrolovať Samozrejme, takéto meso je e, e, riskantnejšie než prirodzené meso, teda nezlepované. Ale aj v prípade mletého mesa máme takéto riziko. Aj tam e, sa zvyšuje riziko a preto teda priemysel musí v tomto prípade mať určité e, doradočné e, opatrenia preventívne. Takže je potrebné kontrolovať a ak dôjde k problému, musia tu byť zodpovední. Takže treba prijať jednoducho príslušné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že tieto meso takto vzniknuté Eh, kde teda vzniká riziko kontaminácie zo strany rôznych eh, baktérií ako stafilokok, listérie, salmonely a podobne, že eh, teda sa tu príjmu určité opatrenia. Viete, že treba splňať určité kritéria pre používanie prídavných látok. Tu sa hovorí, že Ehm, tieto pridané látky musí, musia predstavovať určitý úžitok. Trombín nemá ehm, nejaký stabilizačný faktor, ehm, sú tam vlastne len spojené jednotlivé proteíny, týmto sa vlastne na sebe naviažú jednotlivé čiastočky mesa. A takto vzniknuté kúsky mesa potom majú odlišnú eh, dĺžku eh, spotreby to môže byť zaujímavé. Samozrejme, môžeme byť za to alebo proti tomu, ale ponúkať. E, a takže sú tu určité negatívne stránky, určité pozitívne Ehm, náklady sú samozrejme, eh, tam to vyzerá uh, táto eh, takto vyprodukované meso je lacnejšie, to je skutočnosť. Polyfosfaty, kargináty a podobné látky majú podobné vlastnosti a tie sa používajú už dnes. A aj my doma používame eh, bielko a dokonca plazmu na to, aby sme zahustili napríklad omáčky. Pani Grosteda, ja som si istý, že vy niekedy tiež varíte, neviem čo presne, ale napríklad v mesových gratánoch používate napríklad eh, bielko na zahustenie a podobne. Eh, takže ja som si istý, že my všetci používame takéto látky, napríklad v paštétach, alebo keď chceme vyrobiť eh, teríny. A potom k zavádzaniu spotrebiteľa. Po prvýkrát tak, takéto prvky sa preberajú do Eh, legislatívy, že sa to nemá používať v eh, jedálniach, v reštauráciách, ale iba v produktoch, ktoré eh, si môžu v supermarketoch a iných obchodoch spotrebitelia priamo zakúpiť. Po druhé, má to byť jasne označené, ako takýmto spôsobom vyrobené meso, zložené meso a potom treba povedať, e, treba to jasne označiť tak, aby spotrebiteľ si bol vedomý, e, o aký produkt ide. A potom navrhujeme aj že treba jasne spomenúť pôvod, teda e, z akého, aké, akého e, takých zvierat tento trombín pochádza, či je to e, z hovedzieho alebo z bravčového mesa. Už z náboženských dôvodov by to mohol byť problém pri bravčovom trombíne. Toto je problém, že niekedy sa nevie, odkiaľ tieto proteíny pochádzajú. To môže byť pre hinduistov, muslimov a podobne problém pre tých, ktorí e, neradi jedia e, bravčové, alebo pre niektorých zase naopak e, sú nie, nie hovedzie, pretože sú pre nich kravy posvetné. Takže preto by bolo potrebné, aby sa toto jasne označovalo. A to všetko povedie k zlepšeniu transparentnosti a lepšej informovanosti spotrebiteľov. ktorí sa na základe takéhoto niečoho môžu potom dobre e, rozhodnúť. Samozrejme, e, ak by došlo k nejakým e, zneužívaniam týchto ustanovení, za to budú zodpovedné členské štáty. Ak členské štáty budú kontrolovať reštaurácie, mali by jednoducho kontrolovať, či sa takéto niečo ponúka alebo nie. A Samozrejme, ide tu potom o teda uplatňovanie legislatívy, o e, veterinárov a príslušné kontrolné um, orgány, e, aj v prípade teda kontrol jedálni a reštaurácií. Treba jednoducho dať e, pozor, či sa takéto produkty v nich neponúkajú. A ak E, a, a teda, ak sa toto príjme, tak toto by sme mali členským štátom objasniť, na to budeme trvať. Ako som už teda povedať, e, povedal, e, chceme zabezpečiť, aby tieto produkty sa ponúkali iba koncovým spotrebiteľom vo forme už predbalených výrobkov, takže nemali by sa ponúkať v reštauráciách. To sú teda tie rôzne argumenty, ktoré vás možno celkom nepresviečajú, ale uh, E, vlastne splňajú tie tri kritéria v smernici. Nie sú tam teda zdravotné rizika pre spotrebiteľov, to sa zdá byť jasné. Zmysluplný, e, zmysluplné e, technologické požiadavky a potom nezavádzanie spotrebiteľa. To sú tie, spotrebiteľa. To sú tie tri kritéria, ktoré e, treba na základe smernice spĺňať, ak teda máme toto povoliť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pani predsednička. Euh, <laughs> ďakujem pekne. Ja som mala veľké pochybnosti, ale ďakujem pekne za vysvetlenie. A ešte teraz na záver, na záver pán spravodajca. Ďakujem pekne. Tie argumenty, ktoré som, som uvidel na úvod, nebudem opakovať, chcem povedať o pár slov kolegom, ako aj na adresu komisie. Dovolte, aby začal komisiou. Vy ste povedali, že nie je tam žiadne riziko. To som aj ja povedal na úvod. Ja som nepovedal, že je tam nejaké súviselo s tou látkou ako takou. Som povedal, že je tam riziko, ktoré je prepojené s používaním tejto látky a vy sami ste uznali, že toto je určité riziko, ktoré bude musieť minimalizovať priemyselné odvetvie. Ale tu nie je iba úloha ri, e, priemyslu minimalizovať riziko, to je úlohou politikov, komisie, to, čo robíme stále. To znamená, že to je určitý argument, aby sme konali tak, ako sme to odporúčali, aby sme teda odmietli túto látku. Keď si povedete legislatívu, ktorá sa týka potravinárskych prísad, tak je tam uvedené, že každá prísada musí mať výhody pre spotrebiteľov. A vy ste využili váš rečnícky čas, ste hovorili o... snažili ste vybrať argumentáciu kolegov a nespomenuli ste nič pozitívne. Vy ste povedali, že možno, že by to vie, možno by to viedlo k lacnejším produktom, odkiaľ konec koncov vieme. Pravdepodobne áno, mohlo by to, bude to nekvalitné meso a mohlo by to lacnejšie, ale vieme to určite neriskujeme náhodou, že výrobcovia to budú vyrábať a budú sa snažiť z toho profitovať. Bude to nejaká výhoda pre spotrebiteľov? Nemáme žiadnu dopadovú štúdiu alebo nejaké dôkazy, ktoré by hovorili, že by to viedlo lacnejším produktom. Môže tá situácia nastať, ale to nevieme. Je to neisté, aj keby to bolo,